Začíname naše stretnutie. Prosím vás, aby ste sa posádzali. E, stretnutie začneme prijatím programov. Chcela by som však upozorniť na niekoľko zmien oproti pôvodnému programu. Sekretariat vám včera poslal revidovaný program prvom rade e, veľmi tragické aktuálne udalosti v Líbii e, ma viedli k podaniu žiadosti o pridanie nového bodu, bodu 6 e, programu pretože ide o to, ako pomôcť osobám, ktoré sa zhromaždili na hraniciach medzi Libiou a Tuniskom. Čiže to je bod 6. Ďalej, vzhľadom na veľmi nabitý kalendár e, dvoch dotknutých výborov A5 a DV museli sme pridať e, k nášmu dnešnému programu aj e, bod týkajúci sa stanoviska kolegyne pani Štriplerovej, pokiaľ ide o správu APETu týkajúcu sa návrhu odporúčania o 66. zasadnutí e, valného zhromaždia OSN. To by nemalo narušiť našu prácu, pretože e, zároveň e, skúmanie návrhu správy nášho kolegu pána Görensa o budúcnosti rozpočtovej podpory bude pre rozvojové krajiny je presunutý takže bude bod e, týkajúci sa pána Görensa nahradený bodom týkajúcim sa pani Stripler. Napokon e, sme e, urobili zmenu, ktorá sa v bode 15 týka, týka spätnej väzby v rámci nášho práva kontroly, demokratickej kontroly vykonávacej opatrení DCI. Toto sú tie zmeny, ktoré boli zapracované do e, verzie, ktorú vám včera poslal sekretariat. Čiže týmto príjmame tento program. E, mali, ma, máte zápisnice z e, zasadnutí z 25. 26. januára. Pokiaľ by ste k nim mali nejaké pripomienky, prosím vás, aby ste o tom informovali sekretária. Ak nie, tak budú, budú zápisnice prijaté. E, oznámenia nemáme, neviem, je tu Európska komisia, chce niečo povedať? Áno, pani predsednička, ale niekoľko informačných bodov. Chcel by som povedať, že komisár sa v súčasnosti nachádza na misii v Pacifiku, kde sa zúčastní na Pacific Island Forum. Má v úmysle podpísať program boja proti klimatickým zmenám v rámci regionálnej pacifickej stratégie, ktorá by sa mala zameriavať práve na tento bod. Ďalšia vec, na ktorú by som chcel upozorniť a ktorá by mohla byť zaujímavá pre tento výbor je, že e, britský e, minister pre spoluprácu, britské ministerstvo pre spoluprácu e, práve vyviedlo, e, uverejnilo prehľad a prehľad eh, viacstrannej spolupráce. Eh, zrejme viete, že v tejto oblasti existujú viaceré veci, ktoré je potrebné vylepšiť, ale toto hodnotenie, ktoré urobilo FDF, i D je veľmi pozitívne. To je všetko, čo som chcel dodať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, sa dostávame k tretiemu, e, prepáče, k šiestému bodu nášho programu a ten sa týka e, prepačte, pani predsednička, ja by som chcel zablahoželať komisii ako britský poslanec k vynikajúcej správe, ktorú pripravil tento odbor komisie. Ja musím komisiu pred verejnosťou a britskou um, verejnosťou vždy obhajovať, ale tu nám máme nezávislú správu, ktorá hovorí, že si počínate veľmi dobre, čo je skutočne pozitívne, a, ale musíme vidieť, ako vlastne dospeli k takémuto záveru. Či sa spýtali nás, alebo rozpočtového výboru. Ja neviem, čo Briti vedia také, čo my nevieme. Ďakujem, pán Barman. Vzhľadom na vynikajúce vzťahy medzi náš divom a e, generálnym tajomníkom Mitchellom v Spojenom kráľovstve, by som sa chcel spýtať, či by ste mohli požiadať e, ministra, aby e, zrevidoval svoje rozhodnutie zastaviť financovanie Medzinárodnej organizácie práce, pretože tvrdí, že táto organizácia ne, ne, nerobí e, svoju prácu dobre, ale podľa mňa ide o organizáciu, ktorá je veľmi dôležitá, pretože je pohrom, kde sa môžu štáty stretnúť a hovoriť o tom, ako zlepšovať sociálne podmienky všade na svete svete. A myslím si, že britská vláda týmto urobila veľmi zlý precedens. E, pán e, Mitchell e, dobre, takže môžeme navrhnúť tomuto, aby sme napísali E, tomuto e, ministrovi. Takže tak môžeme urobiť dobre. Čiže e, teraz prechádzame k bodu 6, ktorý sa týka osudu osôb, ktoré opustili svoj domov v Líbii. Som rada, že tu máme medzi nami pána Luchnera z DG ECHO, ktorý nás bude informovať o opatreniach prijatých Európskou úniou na pomoc obyvateľstvu, ktoré bolo presídlené, presunuté v Líbii. Nech sa páči, pán Luchner. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci, pani spravodajkyňa. Veľmi stručne opíšem situáciu na základe správ, ktoré sme dostali k dnešnému ránu. A poviem, čo robíme. Celkový počet presídlených osôb je v súčasnosti 160 tisíc. Ľudia, ktorí prekročili hranice s Egyptom a Tuniskom, niektorí aj s Alžírskom a Nigerom, to je ten počet. Situácia v Egypte je relatívne pokojná IOM tam vytvorila e, tranzitný e, tábor e, a egyptský Červený kríž a egyptská armáda organizovali tranzit osôb prichádzajúcich do krajiny. Najväčšie problémy v súčasnosti vyvoláva libysko-tuniská hranica, kde v posledných, ktorú v posledných dňoch prekročilo denne 6 tisíc osôb, ale najznepokojúcejšia je správa z dnešného rána strana, podľa ktorej asi 40 tisíc ľudí zostalo e, na e, líbyskej strane, pretože Tunisko zatvorilo hranice vzhľadom na to, že boli vyčerpané jej kapacity, ale dnes ráno e, celé množstvo ľudí my, ehm, eh, zmizlo. Kadafi eh, prišiel k týmto, eh, tejto hranici, my dostaneme bližšie informácie, ale máme problémy, robíme si starosti o tom, čo sa stalo, z toho, čo sa stalo s týmito ľuďmi, ktorí odtiaľ zmizli, zrejme boli presunutí do vnútrozemia Libie. Pokiaľ ide o tuniskú stranu, kapacita táborov je v súčasnosti len 15 100 osôb, ale zvyšuje sa. A pokiaľ ide o samotnú Líbiu, situácia v, vo východnej časti krajiny, najmä v okolí Bengázy, je relatívne pokojná. Ale včera e, žoldnieri e, zautočili v oblasti až 200 kilometrov južne od Bengázy, ale ich útoky boli odrazené. E, čo robíme my? Komisárka Georgieva včera odišla z Bruselu do Tuniska a zobrala zo sebou aj maďarského e, ministra e, pre zahraničné záležitosti. Títo dnes popoludne navštívia tuniskú hranicu, aby na vlastné oči videli, čo sa tam deje a čo treba urobiť. Náš e, hlavný zámer bol hneď od začiatku evaku- evakuovať občanov EÚ. E, e, dostávame informácie od informačného a monitorovacieho strediska, podľa ktorých zostalo v krajine už len asi 30 občanov EÚ, ktorí chcú odísť. Zostáva tam však okolo tisíc občanov EÚ a E, ktorí zostávajú. Ďalšia správa sa týka humanitárnej situácie. E, zmobilizovali sme expertné týmy 22. februára. V súčasnosti máme dvoch expertov v Egypte, dvoch expertov, ktorí Včera ráno odišli do Líbie a štyroch máme v Tunisku. Okrem toho sme vyslali jedného experta s týmom UNDACT, ktorý odišiel včera do Tuniska. Pokiaľ ide o relatívne zmetočné mediálne správy, chcel by som zdôrazniť, že experti, ktorých sme poslali do Líbie, cestujú neozbrojení a bez ozbrojeného sprievodu. E, Ale my sme trvali na tom, aby neboli sprevádzani ozbrojenou eskortov a cestujú s libyským Červeným krížom. Okrem toho sme prijali rozhodnutie uvažuje o e, vyčlenení 3 miliónov eur, ako o tom hovoril včera predseda Barozo. Táto suma bola zvýšená na 10 miliónov eur a e, Medzinárodnej organizácii pre e, migráciu a UNHCR sme zlobili 5,5 milióna eur predovšetkým na pomoc repatriačnému úsiliu. Aktivizovali sme aj MIG s cieľom koordinovať logistickú podporu, ktorú možno poskytnúť IOM a UNHCR, ktoré spojili svoje sily v repatriačnom úsilí. Dnes vysielame tým šiestich Európanov s MIKom, ktorí majú zabezpečiť koordináciu s IOM, HCR eh, a tuniskými orgánmi priamo na mieste. Pokiaľ ide o kapacity, ktoré boli zmobilizované, Francúzsko a Spojené kráľovstvo už eh, vyhlásili a začali eh, poskytovať lietadla a lode, predovšetkým na repatriáciu egyptských občanov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v Tunisku tejto etape ich spoločná kapacita evakuácie predstavuje okolo 12 tisíc ľudí na e, nadchádzajúcich 5 dní. Minister Pratini vyhlásil, že k tomuto úsiliu sa pripojí aj Taliansko, tá štátu kapacita by sa mala zvýšiť. Pokiaľ ide o ostatné členské štáty, tieto začínajú takisto uvoľňovať prostriedky na humanitárnu pomoc. Podľa najnovších informácií, ktoré nemusia byť úplné, Dánsko zmobilizovalo 8 miliónov eur, e, Nemecko 666 tisíc a, a, e, ale nie. E, a Nemecko 1,3 milióna s cieľom po- poskytnúť túto humanitárnu pomoc. Ďakujem. Pán Görens, máte slovo. Áno, zostane veľa otázok. Ja by som chcel položiť len dve. Poprvé, prvé, Máte ešte nejakých partnerov na oficiálnej úrovni v Líbii? Povedali ste, že e, ste diskutovali s humanitárnymi organizáciami, najmä s e, ich e, orgánom s, s Červeným polmesiacom, ktorý je ekvivalentom Červeného kríža v Líbii. Čiže máte nejakých partnerov na úrovni oficiálnych orgánov v Líbii? Tam totiž e, v mnohých porovnateľných situáciách takéto rozhovory a e, výmeny názorov, e, pokiaľ sú možné, by sme mali podporiť. A po druhé, chcel by som sa spýtať na financovanie. Toto vyvolávalo v posledných rokoch aj v tomto tohto roku veľké problémy a nemyslíte si, že sa tu môže otvoriť nejaká súťaž medzi prostriedkami vyčlenenými na riešenie tejto krízy a e, prostriedkami, ktoré sú potrebné na podporu e, rozvojových krajín. Eh, pán Mitchell, máte slovo. Vážená pani predsednička, môžem byť veľmi stručný. V prvom rade by som sa chcel poďakovať komisii za správu a veľmi eh, ma potešilo to, že eh, pán komisárka vycestovala do tohto regiónu. Toto je situácia, ktorá sa absolútne vymkla z rúk a pokiaľ pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a pokiaľ ide o potreby týkajúce sa budúcnosti. Preto by bolo potrebné nejakú elektronickú komunikáciu um, nastoliť, pretože v podstate um, prichádza k istým akčným krokom a k istým reakciám zo strany komisie, takže samozrejme, že je veľmi dôležité, aby sme boli o tomto informovaní, aby sme vedeli hovoriť o tomto s našimi ľuďmi a uh, presviečať ich o tom, že naozaj skutočne sa niečo deje E, Zistujem, že častokrát v podstate e, práve pokiaľ ide o nedostatočné akčné kroky z Európskej únie, e, sme za to kritizovaní a nakoniec v podstate zistíme následne, že isté veci robili, len sme neboli informovaní. Takže veľmi je dôležité, aby sme boli informovaní o týchto akčných krokoch, pretože v našich členských štátoch sa nás samozrejme budú naši voliči na toto pýtať. A ďalšia vec, zdá sa mi, že napríklad v Tripolise a v iných mestách je obrovský chaos na letiskách a že sú tam ľudia, ktorí stoja v radoch, čakajú, nevia vlastne, čo sa deje, dajú im lístky, potom im tie e, v podstate zoberú a tak ďalej. A prirodzene, že existuje aj isté riziko e, v nadväznosti na našich vlastných ľudí, ktorí sú tam. Nebolo by možné, aby humanitárna sekcia nejakým spôsobom zasahovala práve na takýchto bodoch, to znamená na letiskách, v prístavoch a tak ďalej, aby sa s tými ľuďmi naozaj zaobchádzalo ako s ľuďmi. Pretože pravdepodobne za všetkým tým stojí korupcia a ľudia samozrejme čakajú na peniaze za to, že niečo urobia. Takže neviem, že či by ste nemohli zvážiť aj túto možnosť. Ďakujem vám. Pán Berna, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem komisii za tento veľmi presný výklad. Mám otázku, či podľa názoru komisie úsilie, ktoré vyvíjajú členské štáty, je dostatočné a či si komisia myslí, že koordinácia medzi členskými štátmi a komisiou je uspokojivá. Ďakujem. Svensson, pán, pán Svensson, dávam vám slovo. Veľmi vám pekne ďakujem za slovo, madam. Táto obrovská rozpráva do ktorej sa hlásia ľudia zo všetkých strán, e, sa týka toho, že čo sa vlastne stane, ak e, Kadáfi začne e, s vojenskou silou. Pretože samozrejme, že môžete mať veľmi rôzne názory, ale čo prekvapuje takých ľudí, ako som ja, a pravdepodobne to prekvapuje aj iných ľudí, ktorí nemajú nejaké expertné znalosti o, tomto, o tejto oblasti. Ako je možné, že sa niečo takéto deje? Nevieme si poradiť s problémom utečencov. Ústavične dostávame správy z tých najrozličnejších e, miest o zúfalých utečencoch z Bangladežu napríklad, alebo z iných eh, častí sveta. A vždy je to znovu a znovu taká istá situácia. Odrazu v podstate eh, v oblasti Stredozemného mora hovoríme o tom, že je potrebné tam posielať lietadla a vlastne týchto ľudí nejakým spôsobom eh, dostať z krajiny. Je to také ťažké nejaké teplé deky dať týmto ľuďom a pomôcť im, a aby tam nezamrzli. Ale keď sa Egypt a e, Tunisko začali pohýbať, tak sme všetci pochopili, že niečo sa stane aj v Líbii a že to bude ďaleko horšie, pretože pokiaľ ide o Kadáfiho, tak e, v podstate hovoríme o človeku, s ktorým sa nie je možné ani rozprávať. A to už sme videli počas veľmi dlhého obdobia. A čo plánujeme? Plánujeme vysielanie delegácií, plánujeme vysielanie tímov lekárov. To je v poriadku. Ale zatiaľ ľudia trpia a musíme urobiť nejaké medzinárodné akčné kroky, aby sa da, naozaj nám podarilo nejako zvládnuť túto situáciu. Vážená pani predsednička, Pani predsednička, som skutočne rád, že ste tento bod dali na dnešný program. Myslím si, že to je veľmi dôležitá téma. Zo správy komisie vyplýva, že od 23. februára komisia je už pripravená, to znamená, to sú už dva týždne a v podstate bolo od začiatku jasné, že tu budeme mať prúdy utečencov do Egypta a do Tuniska, pretože Líbia má veľmi veľa pracovníkov práve z týchto krajín, predovšetkým z Egyptu. Táto situácia momentálne na hranici medzi Tuniskom a Líbiou je taká, že ako ju pozorujeme, tak vidíme, že tuniské úrady, predovšetkým armáda, už majú problémy príjmať týchto utečencov. Ako sme počuli, máme tu tisíce ľudí na hranice z Líbie, ktorí sa chcú dostať do Tuniska a sú to predovšetkým egyptiania. Myslím si, že Európska únia a členské štáty Európskej únie musia logisticky nejako zareagovať a vyriešiť tento problém. Každý, kto e, sa, ktorý sa dostáva loďov alebo lietadlov do svojej krajiny, e, tak vlastne pomôže vyriešiť túto situáciu. Takže mali by sme ľudí e, odviesť domov. A tí, kto môžu zabezpečiť logistiku, tak to sme práve my. Nechápem, že členské štáty v tejto oblasti robia tak málo. Dnes ráno som počul, že napríklad nemecké ministerstvo zahraničných vecí už zrušilo varovanie pred cestovaním do Egypta. To znamená, že turisti teraz znovu bez problémov cestujú do Egypta, aby tam išli na dovolenku, ale my jednoducho logisticky nemáme možnosť dať mm, pomoc týmto ľuďom, ktorí sa chcú dostať z týchto pohraničných oblastí do, Tun- do Tuniska do Egypta. Situácia sa každý deň môže ešte priostriť a zhoršiť, ak občianská vojna, predovšetkým v západnej oblasti Líbie, okolo Tribolisu bude eskalovať. Čiže musíme práve v tejto oblasti, predovšetkým pokiaľ ide oblasť logistiky, ako Európska únia, členské štáty Európskej únie, urobiť viac. Madame Keller, vous avez la parole. Pani Keller. Ďakujem pekne. aby som sa spýtala dve otázky, ktoré sa uberajú podobným spôsobom čo vlastne Európska únia robí, aby pomohla Tunisku, a aby títo utečenci z Líbie sa sem dostali? Spomínali ste tu, že sú tu určité eh, prostriedky, ktoré tam idú, ale idú tieto prostriedky do tohto repatriačného programu, ktorý nebude účinný pre všetkých týchto utečencov, ktorí sa snažia dostať, snažia dostať do Tuniska. Čiže čo sa tu konkrétne robí? A tá druhá otázka, čo by som sa chcela spýtať, že či už bolo niečo urobené, pokiaľ ide utečencov zo Somalia, Eritrej, ktorí boli odoslaní zasa do Talianska zo strany Európskej únie. A nemáme žiadne informácie, čo sa stalo s týmito ľuďmi. Či, boli, či sa dostali do táborov v Libii alebo na púšti. Čiže čo viete o tejto situácii? Povedzte nám pár informácií. Pani Teokaros. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela ešte raz povedať, že pomoc, ktorú tomto momente potrebuje <laughs> Líbia a e, susedné krajiny, to nie je rozvojová pomoc. To je pomoc e, okamžitého zásahu na záchranu životov ľudí, ktorí sa nachádzajú v panickej situácii a ktorí sa snažia uniknúť pred občianskou vojnou. Žiaľ, nemáme dostatočne otvorené uši na to, aby sme si vypočuli ich posolstvo. Ja pripomínam to, čo sa stalo v Ruande a vedeli sme vtedy, čo sa tam vlastne deje a preto si kladieme otázku, či e, tento krvavý diktátor Kadafi bude páchať zločiny proti vlastnému obyvateľstvu. Vieme to? Pripomínam, že ľudia nemôžu odísť, že hranice sú stále zatvorené a preto tá scéna v Severnej Afrike nám skutočne, eh, nás skutočne nutí eh, si uvedomiť, že musíme eh, na úrovni Európskej únie zriadiť tým, ktorý by mohol okamžite reagovať. Ja viem, že Chcela by som povedať, že infraštruktúry v Severnej Afrike, konkrétne v Libii, sú veľmi dobré. Nemusíme im pomôcť budovať e, nemocnice, oni majú nemocnic dosť, ale my potrebujeme zabezpečiť, aby ľudia, ktorí potrebujú prístup k hmotným statkom, aby ho skutočne e, dostali. A tu musíme uh, hovoriť s príslušnými orgánmi, ale pokiaľ ide o toky uh, utečencov a obeti uh, e, a ranených osôb, myslím si, že musíme urobiť oveľa viac. Ale, a chcela by som toho povedať oveľa viac, ale musím prestať. Pani Stifler. Oui, merci beaucoup, madame. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa pripájam k tomu, čo povedala predrečnička, že e, pokiaľ ide o humanitnú a rozvojovú pomoc, mňa znepokojuje tých 80 tisíc osôb, ktoré zmizli z hranice. E, s tým by sme skutočne museli niečo robiť, pretože sa im môže stať to najhoršie. A ako stála spravodajkyňa parlamentu pre humanitnú pomoc, musím podporiť to, čo povedal pán Mičel, že potrebujeme viac informácií. Nemôžeme sa uspokojiť iba s informáciami z tlače, pretože poznáme e, spôsob, akým niekedy e, novinári podávajú informácie, ktoré sú niekedy presné, niekedy nepresné a preto dnes e, nalieham na to, to, aby sme získali a priebežne získavali e, pravdivé informácie. Pán Deva. Ďakujem, pani predsedajúca. Sú, dá sa povedať, pokiaľ ide o túto diskusiu, vlastne dva také prúdy rozmýšľania. Jedným je ten, že sa zdá, že um, proste um, nám chýba tá schopnosť anticipovať, predvídať isté krízy eh, v patričnom čase a potom riešiť aj tie najhoršie záležitosti. Sme akoby ovce, ktoré sú fixované nejakými uh, svetlami, proste uh, vtedy, keď sa niečo deje. Uh, to znamená, že by mal byť nejaký mechanizmus e, anticipácie a rýchle reakcie. Druhá vec je, že ak e, je niečo urobiť. A mne sa zdá, že e, komisia v podstate nie je schopná hovoriť vlastne o tom, čo robí. Pretože ja by som naozaj chcel, aby sa vlastne o tomto hovorilo, pretože my nevidíme v správach, čo robí komisia, nevidíme to na CNN, nevidíme to v nejakých správach a, e, zdá sa, že sa nič nedeje a hovoríme si, no tak asi sú na dovolenkách. Ale takéto je jednoducho to vnímanie, to je tá percepcia, ktorú vytvárajú vlastne a pokiaľ ide o tieto rozvojové záležitosti. Takže treba sa pýtať, čo robíte chlapci, čo robí komisia? Prečo nemáme e-maily a twittery a blogy a SMSky a všetky tieto moderné záležitosti, ktoré nosíme so sebou, keď nám vlastne vôbec nepoviete, respektíve poviete nám to o dva týždne neskôr, e, čo vlastne ste všetko urobili a dostaneme to vlastne len na kúse papiera. Chcela by som teraz poprosiť e, komisiu, e, čo možno urobiť pre obyvateľov z južného Sahalu, e, Sahelu, ktorí sú konfrontovaní Kadafiho žoldniermi. Je to veľmi zraniteľná časť obyvateľstva na druhej strane, či boli vydané veľmi presné pokyny agentúre Frontex, aby prestala interpelovať utečencov a vrácať ich do krajiny pôvodu a aby naopak vydal príkaz, aby boli zachránení a repatriovaní k našim po, nášmu pobrežiu. Uh, uvažujete o uvedení e, dočasného, o, o poskytnutí e, dočasného štatútu a ja si myslím, že tá suma 3 miliónov eur a 17 e, miliónov eur pre Tunisko je totálne málo vzhľadom na existujúcu situáciu. Nie je podľa vás naliehavé, aby sa posilnila logistika aj prostriedky, ktoré sú vyčlenené na tento účel, Ďakujem. Ešte nejaké žiadosti, pani Cimer? No, Ďakujem. Sledovala som túto diskusiu veľmi pozorne a viacerým týmto pripomienkam môžem povedať, že s nimi súhlasím, ale potom je tu ešte jedna vec, ktorá ako keby sa teraz nanúkala a tá sa týka priamo komisie. Možno je to práve preto pre komisiu také ťažké sa sústrediť na nejakú novú stratégiu, na nejakú urgentnú pomoc, pretože Doteraz tieto stratégie, ktoré sa týkali Líbie, boli úplne iného charakteru. Predovšetkým sa tieto zaoberali tým, ako Líbia by mohla pomôcť k tomu, aby tento migračný problém vo vzťahu do Európskej únie by sa dal vyriešiť. A teraz zrazu tu máme ťažkosti, aby sme si pripustili, že to bola úplne nesprávna stratégia, ktorá nielenže už sa uberala do prázdna, ale že teraz sa ukázala ako absolútnou katastrofou. Čiže čo robí vlastne komisia teraz, aby v tejto situácii teraz sa preorientovala na druhú stratégiu. V roku 2008 sa Európska únia, pokiaľ ide o celosvetovú krízu eh, hladomoru sme vytvorili finančné prostriedky eh, vyše jednej miliardy, čiže sme reagovali a teraz by sme vlastne sa mali orientovať na tie finančné prostriedky, ktoré sú ochotné vyčleniť členské štáty Európskej únie. A to je, dosť, to je dosť smutné, že tak málo sú ochotné dať. Čiže to je vlastne určitá vizitka aj pre vás. Keď Nemecko napríklad počíta so 660 tisícmi eur, tak to je skutočne skôr blamážou. Ale ja by som ešte chcela, aby ste sa vyjadrili k tým dvom bodom, ktoré som spomenula. Donc, euh, monsieur le Pán uh, Ruchner, predstaviteľ komisie, máte teraz slovo, aby ste odpovedali na tieto otázky. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Možno, že som e, bol nedostatočne e, jasný, pokiaľ ide o moje odpovede. Veľmi rád zodpoviem na tie tieto otázky, ktoré tu odzneli. A pokiaľ ide o Frontex, nemám bohužiaľ e, aktuálne informácie, takže e, pokiaľ ide o túto záležitosť, budem e, vám to musieť neskôr vysvetliť. Pokiaľ ide o Líbiu, v tom v tejto etape sa nemôžeme dostať do Tripolisu, pretože bezpečnostné riziko je príliš vysoké. Vyslať tam nejakého bývalého um, občana, respektíve experta z nejakej inej krajiny, pokiaľ ide o ECHO. Eh, e um, snažili sme sa získať víza z líbyjskej ambasády eh, v Amane. Ehm, bohužiaľ o deň neskôr tam už nebol nejaký veľvyslanec, pretože on jednoducho odstúpil uh, z funkcie. Nevedeli sme vlastne potom, že či sa dostaneme do Líbie alebo nedostaneme. Potom sme si povedali, že pôjdeme do východnej Líbie a zatiaľ v podstate jediná eh, organizácia, s ktorou sme v styku, je Líbijský Červený kríž. A pokiaľ ide o tú ďalšiu otázku, že by tam pravdepodobne asi prichádzalo aj k istej um, súťaži medzi takýmito organizáciami. My máme taký názor, že čo presne v podstate to, čo povedal predseda, pretože je veľmi veľa vecí, ktoré je potrebné ich ešte urobiť a v e, súčasnej etape mobilizujeme peniaze. Musíme to robiť v istých etapách, pretože v takejto kríze vlastne nikdy neviete, že čo sa bude diať, pretože 50 miliónov eur v podstate e, pripíšeme na e, veci, ktoré je ťažko je definovať. Tie peniaze sú k dispozícii, partnerské organizácie vedia, že sú k dispozícii a predtým, ako e, boli utečenci na tuniskej hranici, e, pani komisárka Georgieva hovorila s pánom Utarešom a e, ostatnými a povedala im veľmi jasne, že čo sa musí urobiť. A teraz vlastne tieto finančné prostriedky sú k dispozícii. Pokiaľ ide o pani komisárku Georgievu, Samozrejme, že aj pobrežie Slonoviny je e, mimoriadne aktuálne, pretože to vyzerá tak, že v súčasnosti sa tam e, situácia vyvíja tak, že sa to vracia späť k občianskej vojne a samozrejme sa obávame toho, že množstvo krajín by sa mohlo tým pádom destabilizovať, hlavne Liberia. To znamená, že preto pripravujeme vlastne to konečné rozhodnutie a chceme zabezpečiť, aby sme boli pripravení. Takisto pani komisárka Georgieva sa rozhodla, že zvýši financovanie na začiatku roku, pokiaľ ide o na, e, tú najzábudnutnejšiu krízu Sarawi, ale aj Jemen. V súčasnosti vlastne je to subsaharská Afrika a a Líbia konkrétne, na ktorú sa sústredujeme. Tie správy, ktoré dostávame, sú také, že mnohí ľudia sa snažia utiec, respektíve sa skrývajú, pretože sa veľmi boja toho, že si ich pomilia so žoldniermi a že ich tým pádom zabijú. Samozrejme, že UNHCR sa obava a hlavne toho, aby sa tá situácia nevymkla z rúk. Pokiaľ ide o koordináciu vlastne s UNHCR a s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. To je záležitosť, ktorá sa týka každej osoby. Tam nejde len o to, že sú to peniaze, ktoré máme e, minúť v Líbii, v Tunisku alebo v Egypte. Samozrejme, že sme veľmi sledovali túto situáciu aj v Nigerii, pretože tam má e, UNO e, špeciálne centrum. To znamená, že e, toto všetko zahrňame nielen do našich našich analýz, ale aj do finančných prostriedkov, ktoré sme uvoľnili. Pokiaľ ide o um, informačné toky, je mi to veľmi, eh, je mi veľmi ľúto, že sa k vám nedostávajú tieto informácie, pretože každý večer vlastne sekretariatu posielame informácie o tom, čo sa deje. Budeme si to musieť prediskutovať so sekretariatom, či to funguje a pravdepodobne bude dôležité, aby sme vám poslali v podstate správy, ktoré sú najaktuálnejšie a asi by bolo dobre ich rozoslať všetkým členom vášho výboru, pretože naozaj z našej strany um, nemáme v úmysle nejakým spôsobom informácie zadržiavať, práve naopak. To znamená, že zabezpečíme, aby ste okamžite a priamo dostávali takéto správy. Pokiaľ ide o otázku pripravenosti, chcel by som zdôrazniť dve veci. Tá prvá vec je, že Európska únia nemá delegáciu v Tripolise a druhá vec, humanitárni pracovníci neboli v Líbii v posledných rokoch veľmi vítaní. UNHCR, dá sa povedať, bolo vlastne vykopnuté z krajiny v roku 2010. Mali síce miestne zastúpenie v Tripolise, ale ich práca bola vlastne znemožnená. Mohli registrovať asi 8 tisíc e, utečencov a majú na zozname približne ďalších 2000 ľudí, ale to nič nie je, pretože veľmi dobre vieme, že je ich oveľa viac, pretože v súčasnosti je tam asi 25 tisíc Líbyčanov, palestínčanov v Líbii a mnohí z nich vlastne nemajú vôbec nejaký pobyt. Takže samozrejme, že Eh, je to veľmi ťažké pracovať v takejto krajine, kde vlastne humanitárni pracovníci mali stiaženú situáciu od samého začiatku. Pretože aj tí, ktorí sú v podstate pri polise, tí sa skrývajú, pretože sa boja v súčasnosti o svoj vlastný život, nemôžu a eh, výjsť, tak povediať, a starať sa o, o isté najnutnejšie potreby. Samozrejme, že maďarské Veľvyslanectvo ešte stále e, robí koordinačné stretnutia, ešte stále sú tam ich pracovníci a každodenne v podstate sa o istých veciach rozhoduje. Pokiaľ ide o otázku pomoci, samozrejme, že súhlasím s tým, že potrebujeme pomoc a takisto by som chcel povedať, že áno, máme dobrú e, koordináciu, pokiaľ ide o e, civilnú obranu a humanitárnu pomoc. To je skutočne veľmi, veľmi dobrá spolupráca. Obyčajne sa stretávame ráno o 8 a potom ešte večer. MIK je koordinovaný koordinuje veci s členskými štátmi a myslím si, že musíte pochopiť, že vlastne budujeme takúto pomoc, pretože je asi 80 tisíc ľudí, ktorí prešli hranicu s Egyptom a na egyptskej strane vlastne nemáte nejaké problémy. A tak je isté, počet ľudí prešiel hranicu s Tuniskom a v Tunisku máme problém. Tá kapacita sa zvyšuje, e, členským štátom sme dali e, lehotu do 12. dnes aby nám dali vedieť, či sú schopní a ochotní poskytovať logistiku a transportné, teda dopravné prostriedky v nadväznosti na uh, Eh, túto činnosť, ako som povedal, Francúzsko a Spojené kráľovstvo sú už aktívne a takisto eh, minister zahraničných vecí Talianska povedal, že jeho krajina bude poskytovať logistiku a dopravu. Ja si myslím osobne, že tá koordinácia s členskými štátmi skutočne veľmi dobre funguje, že evakuácia napríklad eh, ľudí, ktorí pracovali v rámci OSN, že tá prebehla veľmi dobre. Teraz sa musíme v podstate Eh, sústrediť na tuniskú stranu a zbaviť sa tých zádrhelov, ktoré tam fungujú a presvedčiť potrebujeme tuniskú stranu, aby proste sa to jednoducho začalo hýbať. A pokiaľ ide o, tento tranzit, máme tam problémy na hranici, pokiaľ ide o somalských utečencov a eritrejských utečencov. Samozrejme, že budeme im poskytovať pomoc a repatriáciu. Máme tam aj veľmi veľkú populáciu Bangladežanov, ktorým je potrebné pomôcť. Jednou z veľkých problémov v podstate je to, že mnohí z nich sú v takej situácii, že ich zamestnávateľia im jednoducho odobrali pasy. To znamená, že prichádzajú do Egypta bez pasov a potrebné je e, sa spojiť s konzulárnymi e, zastupiteľskými orgánmi, aby dostali e, nejaké identifikačné preukazy predtým, ako prídu na egyptské letisko a povolí sa im odísť z krajiny. Tak ako som povedal, Tých 40 tisíc ľudí to nás trápi, budeme sa snažiť zistiť, aká je tá situácia. Nikto nemôže vstupovať cez hranicu Líbysko-Tunisku, okrem tých, ktorí sú tam. Samozrejme, že e, v podstate už apelovali e, a snažili sa získať tzv. humanitárny prístup tieto naše organizácie. Aj my sme sa o toto snažili, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo. Nevieme sa dostať do západnej časti Líbie. A pokiaľ ide o anticipáciu, očakávanie istých vecí, myslím si, že my sme očakávali, že sa niečo bude diať, ale musíme byť veľmi, veľmi opatrní, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, pretože v súčasnosti máme množstvo krajín v tomto regióne, kde sa e, organizujú demonštrácie, kde sa tá situácia môže veľmi rýchlo zvrtnúť. Prirodzene, že monitorujeme tieto krajiny, takže by bolo veľmi nemúdre dnes e, povedať verejne, že my počítame s nejakou krízou tu alebo tam a pošleme tam expertov, pretože rátame s tým, že Eh, príde k humanitárnej eh, kríze, ale samozrejme, že eh, plánujeme takéto nasadenie prostriedkov aj v Tunisku, aj v Egypte. A samozrejme, že sme požiadali všetkých našich expertov, aby nám denne podávali správy o situácii, prirodzene, že dostávame aj správy od delegácií EÚ a od členských štátov. Pokiaľ ide o kritiku v nadväznosti na financovanie a spomínalo sa Nemecko, ja si myslím, že čo je potrebné pochopiť v súčasnosti je to, že dávame dokopy peniaze, peniaze môžu byť problémom, ak povedzme sa nejaké nedostanú v priebehu ďalších dvoch mesiacov. UNHCR a um, IMO dostali finančné, uh, penie, finančné zdroje dostali 50 tisíc frankov zo Švajčiarska, dostali peniaze z USA. Problémom je nájsť proste nejaké dopravné prostriedky, začať logistiku proste do toho dostať, aby sa tí ľudia naozaj dostali z tejto krajiny. A viem, že pani komisárka Georgieva celkom pravdepodobne zvýši um, tie finančné zdroje, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii a takisto členské štáty v podstate sa snažia dať dokopy nejaké finančné zdroje samozrejme, že e, máme veľmi dobré informácie o tom, čo sa deje na tuniskej strane, čo sa deje v Bengázi, pretože tá situácia v Bengázi v súčasnosti nie je vlastne situáciou humanitárnej krízy, pretože najväčší problém je, že e, Veľmi veľa pracovníkov boli e, zahraniční pracovníci, ktorí odišli. Tá situácia v Bengázi je sa hlavne zameriava na odbornú prípravu, nie na samotné operácie. Tá situácia je veľmi pokojná, ale tak ako som povedal, tá situácia sa môže zo dňa na deň zmeniť. Na toto musíme byť pripravení, čo nás trápi. To je tá čierna diera, ktorá v podstate je približne 100 kilometrov od Bengázy, pretože nemáme v podstate e, prístup do Tripolisu a A v podstate tam v subsaharskej Afrike je naozaj tá humanitárna kríza. Takže okrem toho, čo sa deje na hraniciach. Takže snažíme sa samozrejme získavať e, informácie, snažíme sa od našich expertov požadovať, aby e, nám hlásili, aké sú požiadavky, povedzme e, zasobovanie potravín a tak ďalej, pretože ak by tie potraviny v priebehu troch, štyroch týždňov v podstate sa minuli, naozaj je potrebné potom zabezpečiť prísun potravín do tejto krajiny. Dúfam, že som pod zodpovedal e, väčšinu vašich otázok. Veľmi pekne ďakujem, veľmi pekne ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Myslím si, že toto by stačilo a teraz e, prejdeme na bod teraz neviem, ktorý. Sedem. Budem veľmi, veľmi stručná. Je mi veľmi ľúto, že som prišla neskoro, lenže bohužiaľ e, malo moje lietadlo dvojhodinové meškanie. E, takže chcem povedať, že Taliansko skutočne toho robí veľmi veľa. A všetky členské štáty sme požiadali o pomoc. E, nesmieme zabudnúť na to, že každý deň v podstate vidíme tieto plavidlá, ktoré prichádzajú s utečencami. Prichádzajú k nám utečenci Máme tu veľké množstvo utečencov, ktorí prichádzajú skutočne každý deň a problém je však aj v inom. Máme tu 10 tisíce ľudí, ktorí prichádzajú ako utečenci a preto aj náš minister už spomenul, že nesmieme zabúdať na to, že tu jednoducho plačeme už nad rozlatým mliekom, pretože už celé mesiace prosí, respektíve žobre Taliansko o pomoc v tejto oblasti. Až teraz sa prebudza Európska únia. Taliansko je skutočne tou krajinou, ktorá v oblasti Stredomoria je tá krajina, ktorá sa snaží pomôcť týmto migrantom, ale myslím si, že aj ostatné krajiny musia urobiť niečo. Ostrov Lampidusa jednoducho už to nezvládá. A tejto oblasti musia pomôcť aj ostatní, predovšetkým tí, ktorí prichádzajú do Talianska. Teraz sa vlastne dostávame k bodu číslo 7, ktorý máme na programe. Máme viacero hlasovaní a preto by som vás poprosila, aby ste si pripravili vaše hlasovacie kartičky. Máme tu technickú vec pri prvom hlasovaní v bode číslo 2 od pána Devaho pokiaľ ide o prúdy migrantov, ale potom tu máme dve odlišné čísla, o ktorých budeme hlasovať. Obe sa zdajú byť správnymi, ako som už počula, ale čo sa skrýva za týmito číslami. To je dôležité, aby sme to vedeli, aby sme skutočne hlasovali podľa správnych informácií. would Mrs. Keller be a little bit more specific? Are you... Mohli by ste byť konkrétnejšia? Hovoríte o, o tom jednej miliarde alebo 38 tisíc? Čo konkrétne máte na mysli? Hm? The failed state index says that are 38 Máme tu 38 krajín. A potom tu máme jednu miliardu ľudí, ktorí sú tým toto situáciou postihnutí. Uh, somebody else said it's 34 Niekto však uviedol, že tu máme 600 miliónov ľudí a 34 štátov, ale ja mám mm, teda informácie také, ako sú uvedené v dokumentoch. Is... Mm. A spravodajca tu nie je, spravodajkyňa tu nie je, nemôže nám povedať, odkiaľ má ona údaje, alebo vie to možno niekto iný. Je to skutočne dôležité. No, je to veľmi dôležité vedieť, či to 34 alebo 38, lebo potom vlastne na základe toho sa robia výpočty. Takže musíme vyriešiť tento problém. Tieto číselné údaje overíme, keď prejde tento pozmeňujúci návrh, tam už budeme mať v každom prípade tie správne čísle. Čiže teraz e, vyskúšame naše hlasovacie kartičky, otváram hlasovanie. Ako som už povedala, to je ten test, takže zatiaľ iba testujeme tie kartičky. Jeden z poslancov nepoužil svoje hlasovacie zariadenie. Možno som to ja, áno, to som bola ja. Takže, takže všetko sa uberá správnym smerom, funguje všetko v poriadku, takže môžeme začať. Teraz budeme hlasovať hla, rukou Ide tu o stanovisko pani Koriny Kretu, ide tu o migračné prúdy, je tu pozmeňujúci návrh od pána Deveho. Devaho, niekto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Potom máme pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Trojka, kto je za? proti, držali sa prijaté. Číslo 4, to je za, to je proti, zdržali sa zamietnuté. Kto je za? Číslo 5. Takže opakujeme ešte raz pozmeňujúci návrh číslo 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. Číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Číslo 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Teraz to elektronicky musíme si overiť. Ide o pozmeňujúci návrh číslo 7. Má každý pripravený kartičky, končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Číslo 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Číslo 17. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjima sa. Pozmeňujúci návrh číslo 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjima sa. Číslo 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjima sa. Číslo 21, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. 23, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa, To si asi budeme musieť overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Čiže je to prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 22, kto je za, kto je proti. Zrali sa, zamieta sa. Kompromis B, kto je za, kto je proti zdržali sa, zamieta sa. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie, ide o kompromis B. Končím hlasovanie. Príjma sa. O jeden hlas to prešlo. ústny pozmeňovací návrh číslo 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 28, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 30, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 31, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Číslo 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijíma sa. 33. Kto je za? kto je proti, zdržali sa, príjma sa. 34, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 35, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 36, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. Číslo 37, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 38 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 39, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. A teraz budeme hlasovať o pozmenenom znení tohto návrhu. Elektronickým spôsobom otváram hlasovanie. Všetci ste už hlasovali. Končím hlasovanie. A týmto vlastne sme získali 19 hlasov za. Nikto nie je proti, takže jednohlasne to bolo odsúhlasené.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 za druhý pozmeňujúci návrh. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Štvorka, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. A teraz celé stanovisko. Elektronicky hlasujeme, prosím. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jednomyselne prijaté. Pani predsednička, mohli by sme o tom teraz hlasovať en blok? Dobre, urobíme to tak. Ide tu o stanovisko rybolové, Je to stanovisko pána Devu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjima sa. Čiže takisto môžeme povedať, že to bolo jednomyselne prijaté. Ale nie, to musíme elektronicky overiť, takže hlasujme elektronicky. Otváram hlasovanie. A nie je to žiadne prekvapenie, ako som už povedala. Máme tu 19 hlasov za, takže to je jednomyselne prijaté. A teraz sa vlastne dostávame Zdeme k stanovisku Piany Birgičný variastram, čiže prvý pozmeňujúci návrh, to je za, to je proti, prijaté. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 3, kompromis pozmeňujúci návrh číslo 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 4, kto je za, kto je proti, príjma sa si návrh číslo 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. To musíme overiť elektronicky. Ide tu pozmeňujúci návrh číslo 5, čiže kto je za, otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis číslo 2. Kto je za? Máme to v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto sa zdržal? Príjma sa. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Teraz pozmeňujúci návrh číslo 10 v dvoch častiach takisto. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 13, pozmeňujúci návrh číslo 13, to je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis číslo 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz znovu v dvoch častiach máme pozmeňujúci návrh číslo 14, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 15 vypadá. Čiže číslo 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 19 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjme sa. Číslo 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Ústny pozmiujúci návrh číslo 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Číslo 22 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 23 vypadá. Takže až k číslu 25 sa dostávame. Kto je za? Otváram hlasovanie. Kompromis číslo 3 bol zamietnutý, hovorí pani predsednička. Čiže pozmeňujúci návrh číslo 25. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, príjma sa. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. O jeden hlas to neprešlo. Pozmite si návrh číslo 26, to je za, to je proti, zdržali sa, Zamieta sa. 27 v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Musíme teraz budeme hlasovať o prvej časti číslo 27, musíme si to overiť, čiže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, číslo 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Číslo 28. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamieta sa. 29, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Číslo 30, po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa, druhá časť, kto je za, kto je proti, Držali sa? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 31. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Číslo 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. A teraz budeme hlasovať elektronickým spôsobom o takto pozmenenom stanovisku. Nech sa páči, hlasujme.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 Euh, Pokračujeme v našom zasadnutí. Prosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Bon. Merci de, de prendre vos places. Alors, Mám veľké potešenie eh, privítať tu pána Diara, ktorý je vysoký eh, predstaviteľ pre rozvojové krajiny bez pobrežia a je aj generálnym tajomníkom štvrtej konferencie OSN k tejto téme. Bude to konferencia, ktorá sa bude konať od 9. do 13. maja v Istambule. Jeho, jej úlohou bude skúmať e, podporu pre menej rozvinuté krajiny, ako aj vymieňať najlepšiu prax a definovať potrebné iniciatívy na prekonanie prekážok a vytvorenie nových partnerstiev medzi menej rozvinutými krajinami a ich e, e, partnermi. Pán Diera, chcela by som vás informovať, že naša komisia sa rozhodla, že náš výbor sa rozhodol, že vyšle na túto konferenciu svojho zástupcu, svoju delegáciu, pretože pripisujeme tejto téme veľký význam, pričom náš parlament aj národné parlamenty tu musia zohrať veľmi dôležitú úlohu, aby sa znížila zraniteľnosť týchto krajín v, z voči e, hospodárskym, potravinovým a klimatickým krízam. Ďakujem vám za to, že nám poskytnete informáciu o hlavných líniách istambulskej konferencie a to o tom, ako, čo by to mohlo znamenať pre nás ako európskych poslancov. Dávam vám slovo na 20 minút. Ďakujem, pani predsednička za e, tieto vynikajúce informácie, ktoré som dostal dnes ráno týkajúce sa účasti e, Európskeho parlamentu na štvrtej konferencii OSN o menej rozvinutých krajinách. Pani predsednička, vážení členovia parlamentu, excelencie, dámy a páni, E, som veľmi poctený tým, že sa môžem prihovoriť výboru pre rozvoj e, a informovať o nadchádzajúcej konferencii OSN o menej rozvinutých krajinách, ktorá sa bude konať v Istambule od 9. do 13. mája 2011. Chcel by som úvodom e, oceniť váš veľký záujem o získanie ďalších informácií o menej rozvinutých krajinách a o vašej ochote podporiť proces, ktorý určite povedie k urýchleniu rozvoja v týchto krajinách. Ako Možno viete, zoznam eh, rozvinutých krajín, menej rozvinutých krajín zahrania 48 krajín, ktoré predstavujú najchudobnejší a najslabší segment medzinárodného spoločenstva. Majú nízky príjem na jedného obyvateľa, majú nedostatočný rozvoj kapitálu a sú mimoriadne zraniteľné tak na endogénne ako aj exogénne šoky. Medzinárodné spoločenstvo si uvedomuje potrebu podporiť tieto krajiny a prijať tri e, akčné programy a, a od roku 1991 v Paríži prijala, prijalo tri e, akčné programy pre tieto krajiny na podporu sociálno-ekonomického rozvoja. Tretí takýto akčný program, ktorý sa volá Bruselský akčný program pre menej rozvinuté krajiny na dekádu 2001 až 2010, bol prijatý práve tu v Bruseli na tretej konferencii OSN v roku 2001. E, hlavným cieľom bruselského akčného programu pre menej rozvinuté krajiny bolo, a teraz citujem, dosiahnuť zásadný pokrok krok k zníženiu podielu ľudí žijúcich v extrémnej chudobe a vystavených hladu do roku 2015 na polovicu. Táto dekáda sa teraz končí a celý svet sa teraz pozerá na štvrtú konferenciu OSN, ktorá poskytne medzinárodnému spoločenstvu príležitosť na eh, komplexné hodnotenie bruselského akčného programu e, na roky 2001 až 2010 a prijatie nového akčného programu pre menej rozvinuté krajiny, ktorý prinesie výsledky v dekáde 2011 až 2020. Skôr, než budem hovoriť o prípravách a očakávaniach z štvrtej konferencie OSN by som chcel v krátkosti vyhodnotiť bruselský akčný program. Dámy a páni, hospodársky a sociálny pokrok menej rozvinutých krajín sa počas implementácie Bruselského akčného programu zlepšil v porovnaní s predchádzajúcimi desaťročiami a to aj napriek veľkým rozdielom medzi jednotlivými menej rozvinutými krajinami. V období 2001 až 2010 sa e, ekonomiky menej rozvinutých krajín e, narastli priemerne ročne o 6 e, Tvorba hrubého fixného kapitálu ako podiel na hrubom domácom produkte sa takisto zvýšil. Zaznamenal sa istý pokrok aj k dosiahnutiu niektorých cieľov, mileniových rozvojových cieľov, ako o tom svedčí štúdia o zlepšení E, e, základného vzdelania, prístupu k čistej vode a viacerých ďalších ukazovateľov v tých, mnohých z týchto krajinách od roku 1990. Politické reformy zamerané na demokratizáciu, transparentnosť a súdnictvo v menej rozvinutých krajinách Takisto v uplynulom desaťročí bola posilnená. Menej rozvinuté krajiny urobili istý pokrok k dobrému riadeniu a správe spoločnosti, najmä v snahe inštitucionalizovať demokratické vedenie spoločnosti v ich vlastných procesoch, ako aj v súvislosti so zvyšovaním úlohy žien. Rozvojoví partnery takisto e, vyvinuli úsilie o plnenie vlastných povinností. Menej rozvinuté krajiny zaznamenali e, krízu v splatkách, v splatkách e, dlhovej služby. E, tieto, bolo to výsledkom hlbok, bolo to výsledkom iniciatívy na pomoc hlboko zadlženým krajinám. Oficiálna rozvojová pomoc sa takisto výrazne zvýšila na 37 miliard amerických dolárov v roku 2008 a e, takisto e, pomoc ako percento, ale e, ešte stále je podiel e, tejto pomoci na HDP oveľa nižší, než by mal byť a to 0,15 až 0,20 Menej rozvinuté krajiny takisto mohli ťažiť z doložky najvyšších výhod vzhľadom na odpustenie zníženie cieľ a poplatkov a zlepšenie, uľahčenie prístupu na trh rozvojových krajín. Napriek tomu tento vývoz ešte stále naráža na prekažky e, vstupu na trh, predovšetkým prekažky netarifného charakteru, e, ktoré takisto doplňajú aj obmedzenia na strane e, ponuky Eh, neviem, že... In 2000, to Zahraničná pomoc pre menej rozvinuté krajiny sa takisto výrazne zvyšila, ale väčšina tejto pomoci bola zameraná na ťažobný priemysel. Eh, napriek týmto pozitívnym E, javom hodnotenie bruselského akčného programu, ktoré dnes robíme, ukazuje, že väčšina menej rozvinutých krajín nedosiahla a nesplnila ciele bruselského akčného programu programu a ešte stále stojí pred radom rozvojových výziev. Tradičné výzvy zahrňajú e, extrémnu chudobu, štrukturálne nedostatky, nedostatočnú infraštruktúrnu kapacitu, zemepisné handicapy, nedostatočné ľudské, inštitucionálne a výrobné kapacity a nedostatočná schopnosť čeliť externým šokom. To všetko oslabilo úsilie týchto krajín o zvýšenie kvality života ich obyvateľstva. Nové výzvy a príležitosti sa objavili na globálnom rozvojovom, e, na globálnej rozvojovej scéne, e, ale menej rozvinuté krajiny neboli schopné mnohým týchto výzvam čeliť a využívať výhody nových nových príležitostí. To si vyžaduje seriózne a pragmatické kroky tak zo strany menej rozvinutých krajín, ako aj ich rozvojových rozvinutých partnerov. Tempo znižovania chudoby v menej rozvinutých krajinách je pomalé a zároveň demografická dynamika e, otvára a vytvára veľké rizika pre menej rozvinuté krajiny. V súčasnosti má táto skupina krajín populáciu 808 miliónov ľudí a tento počet rastie tempom 2,3 Obrovský počet mladých ľudí, ktorý vstupuje na trh práce, predstavuje tak výzvu ako aj príležitosť. Menej rozvinuté krajiny e, potrebujú vytvoriť pri najmenšom 9 milión, 9,5 milióna nových pracovných príležitostí každý rok, aby e, zabezpečili potrebnú účasť na pracovných silách. Hoci polnospodársky sektor je v týchto krajinách najväčším zamestnávateľom, schopnosť tohto sektora absorbovať pracovné síly klesá. Polnospodárska produktivita zostáva mimoriadne nízka a naďalej ju ešte ohrozujú účinky klimatických zmien. Nedávne po sebe idúce krízy v oblasti e, potravín, energii, komunitného trhu, ako aj globálnej a národnej ekonomiky e, ešte zvýšili vysokú zraniteľnosť menej rozvinutých krajín voči externým šokom. Tieto krajiny nie sú schopné vytvárať dostatočnú nárazníkovú zónu proti týmto šokom a skúsenosti ukazujú aj, že existujúce opatrenia medzinárodných medzinárodnej podpory v rámci Bruselského akčného programu nedostatočne reagovali na potreby týchto krajín. Vážení poslanci, excelencie, dámy a páni, e, Podelil som sa s vami o hodnotenie e, bruselského akčného programu a teraz sme na ceste k istambulskej konferencii, ktorá sa bude zameriavať v podstate na rovnaký počet e, menej rozvinutých krajín ako v roku 2001. Z tejto skupiny sa vyčlenili iba Kapverdské ostrovy a Maldivské ostrovy, ale tento, tieto, na tieto menej rozvinuté krajiny je potrebné zamerať nový akčný program. Je potrebné posilniť partnerstvo v boji proti chudobe, čo je základný predpoklad pre e, nadchádzajúcu e, konferenciu OSN. Chcel by som povedať niečo o doteraz dosiahnutom pokroku. Príprava na konferenciu číslo 4 o menej rozvinutých krajinách e, prebieha a my postupujeme smerom z dola nahor, čiže začíname na úrovni krajiny. Národné konzultácie sa odohrávali po celý rok 2009 a bolo do nich zapojených e, e, veľa zainteresovaných strán. E, stretnutia zamerané na regionálne posudzovanie sa konali v afrických aj azijských regiónoch a konali sa za účasti tak menej rozvinutých krajín ako aj rozvinutých partnerov. Na globálnej úrovni v úzkej súčinnosti spoločnosť s ostatnými agentúrami OSN a inými medzinárodnými inštitúciami môj úrad zorganizoval celý rad podujatí týkajúcich sa štvor, štyroch e, kľúčových e, tematických oblastí, ktoré sú pre tieto krajiny najdôležitejšie. E, 13 e, takýchto tematických predbežných konferencií sa už konalo a tri ešte sa budú konať. Výsledky týchto podujatí sa potom použijú ako vstupy na vypracovanie novej generácie záväzkov. Okrem medzivládneho, e, medzivládnej cesty sú tu ďalšie tri e, cesty a to je parlament, občianská spoločnosť a súkromný sektor. Tie, títo traja aktéry sú takisto zapojení do prípravy. E, pracujeme na vytvorení solidnej inštitucionálnej základne pre všetky tieto tri cesty, ktoré by mali pokračovať aj po konferencii pri implementácii nového akčného programu. Generálny tajomník OSN vymenoval skupinu e, známych osobností na e, preskúmanie prekážok, pred ktorými stoja menej rozvinuté krajiny v ich ekonomickom rozvoji a na vytvorenie novej paradigmy transformácie menej rozvinutých krajín s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti a vybudovať veľmi silné e, politické záväzky voči, medzi, voči menej rozvinutým tým krajinám. Všetky tieto iniciatívy potom podporia synergiu v procese prípravy konferencie. Na globálnej úrovni medzivládny dialog a konzultácie už prebiehajú. Prvé stretnutie prípravného výboru sa konalo v januári v New Yorku. Na tomto stretnutí boli e, načetnuté e, hlavné prvky e, dokumentu. Druhé stretnutie prípravného výboru sa bude konať v apríli, kde sa schváli návrh tohto dokumentu. Niektoré priority boli už navrhnuté v rámci súčasného návrhu akčného programu, kde patrí aj riešenie tých kľúčových výziev o ktorých som hovoril. E, tieto hlavné priority sú nasledujúce. Poprvé, budovanie e, produktívnych kapacít v poľnohospodárstve, v sektore služieb a infraštruktúre. Po druhé, podporovať bezpečnosť e, potravín a poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Po tretie, podpor komodít ako aj prístup na trh e, v rámci globálnej ekonomickej e, integrácie a stabilizácie cien. Po štvrté, podpora ľudského a sociálneho rozvoja, rodovej rovnosti a zvyšovania právomocí žien. Po piaté, budovanie odolnosti voči e, mnohým krízam a výzvam. Po šiesté, P. Mobilizácia finančných e, zdrojov na účely rozvoja a budovania kapacít. Po siedme, podpora správneho riadenia spoločnosti na národnej a medzinárodnej úrovni vrátanie ľudských práv. Vážení poslanci, e, v čase, keď vstupujeme do nového desaťročia, do novej éry, E, kde, keď si veľmi dobre uvedomujeme, že 48 menej rozvinutých krajín predstavuje veľké e, surovinové zdroje a ľudské zdroje, ktoré môžu výrazne prispieť ku globálnej ekonomike a k plneniu prísľubov globalizácie. Ale aby sa tak stalo, je potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo vyvinulo nevyhnutné úsilie. Chcel by som zdôrazniť úlohu poslancov v tejto súvislosti a v, pri implementácii bruselského akčného programu aj programu, ktorý bude výsledkom istambulskej konferencie. O tretej konferencie o menej rozvinutých krajinách e, sme E, vytvorili veľmi plodné partnerstvo na implementáciu bruselského akčného programu, najmä v oblasti dobrého governance a budovania kapacít. Tak ako som už predtým spomínal, a parlamentári v týchto najmenej vyvinutých krajinách boli veľmi úzko zapojení do prípravného procesu, pokiaľ ide o túto konferenciu, boli zaangažovaní na národnej ako aj medzinárodnej úrovni a samozrejme, že táto revízia predstavovala isté reflexie, mali sa identifikovať priority na ďalšie desaťročie. Činnosť po tejto parlamentnej linke v podstate kulminovala do organizácie parlamentného fóra v predvečer tejto konferencie OSN a ak mám byť presný, to bolo v máji v Istanbule. A toto samozrejme predstavuje e, dobrovoľníckú činnosť, ale aj následné aktivity v nadväznosti na akčný program. Dúfa sa, že e, sa bude prijatý e, patričný program, ktorý bude skutočne zodpovedať výsledkom a bude, odzrkadlo, bude odzrkadlovať sa to bude v akčnom pláne. Samozrejme, že medzinárodné um, na záväzky uh, sú mimoriadne dôležité a OSN sa bude zúčastňovať aktívne v Istanbule. Po tejto konferencii sa skutočne prajem, aby parlamentári boli v plnom rozsahu zapojení do realizácie a následných krokov. Uh, úrad Vysokého komisára a úrad Medzinárodnej parlamentárnej únie skutočne uh, začal pracovať na projekte, ktorý bude budovať kapacity parlamentov a tým pádom budú ľudia naozaj ďaleko viac zaangažovaní do akčných e, programov. Toto bude samozrejme e, znamenať, že aj v národných plánoch rozvoja sa tieto veci odzrkadlia a e, bude sa vlastne uplatňovať takáto právomoc v nadväznosti na vlády a budú sa vzdelávať patričné vole, patriční voliči a informovať o obsahu tohto dokumentu. Vážení členovia parlamentu, na tejto križovatke by som chcel v podstate uznať životne dôležitú úlohu, ktorú zohráva Európa v nadväznosti na najmenej rozvinuté krajiny. V prvom rade chcem vysoko ohodnotiť vaše hodnoty, ktoré vyznávate, pokiaľ ide o tých najzraniteľnejších, najchudobnejších a v podstate pokiaľ ide o to, že presadzujete vlastne tú dôstojnosť a lepší život pre všetkých. A Vždy ste v podstate boli priateľmi týchto najmenej rozvinutých krajín. Boli ste hostiteľmi troch predchádzajúcich konferencií a Ehm, začali ste so špeciálnymi opatreniami, ako ehm, bola napríklad iniciatíva Všetko okrem zbraní. Ste vlastne najväčším obchodným partnerom najmenej rozvinutých krajín a ehm, vždy ste im ponúkali pomoc. A práve z toho dôvodu by som sa na vás chcel obrátiť s nasledovnými výzvami Chcel by som, aby ste pokračovali v tejto dobrej práci a, a kontaktovali sa s parlamentmi najmenej rozvinutých krajín. Mobilizujte sa, pokiaľ ide o konferenciu OSN, ktorá sa bude konať 8. mája v Istanbule. Mobilizujte svoje zdroje a podporu, aby ste mohli pomáhať e, pri realizácii nového akčného plánu tým, že zameriate e, sa na priority v nadväznosti na najmenej rozvinuté krajiny a, a tam budete smerovať vlastne a, vaše finančné zdroje. Okrem toho, a, po štvrté, snažte sa prehlbovať a, parlamentné a, styky s a, krajinami, ktoré sú najchudobnejšie, najmenej rozvinuté. Súčasne by som vás chcel vyzvať k tomu, aby ste e, sa nevzdali historickej globálnej úlohy v nadväznosti na parlamentárne ambície a preto by som e, vás chcel požiadať o to, aby ste naďalej podporovali najmenej rozvinuté krajiny, pretože toto pomôže aj Európe, pokiaľ ide o e, pomerne pomalú obnovu a práve preto si myslím, že táto štvrtá konferencia o najmenej rozvinutých krajinách bude úspešnou. Dúfam, že budete schopní podporovať takéto um, opatrenia, ktoré slúžia na podporu najmenej rozvinutých krajín a toto bude pomáhať najmenej rozvinutým krajinám uh, v tom, aby uh, naozaj prosperovali uh, v budúcnosti. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť. Merci, monsieur le secrétaire. E, ďakujem, pán zástupca generálneho tajomníka. Teraz dávam slovo pani Kellerovej. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste sa k, nami, pr, k nám pridali a že ste e, k nám prehovorili a že ste patričným spôsobom zhodnotili aj predchádzajúci akčný program. Ja by som chcela k tomuto e, povedať následovné. Aké sú vlastne poučenia, ku ktorým ste uh, Eh, dospeli, čo by malo byť iné, nové v, tej nov, v tom novom desaťročí a v tom novom programe, ktorý sa bude odsúhlasovať v Istanbul. Eh, Brusel v podstate pr- sa vás pýta, že čo fungovalo na tomto programe a čo nefungovalo. Druhá otázka. Vy ste spomínali, že eh, priame zahraničné investície sa dosť značne zvýšili, ale že väčšinou v podstate to ide do extrakčných priemyselných odvetví Takže chcem sa vás opýtať, že či toto skutočne vytvorilo aj nejaký e, miestny rast, miestne pracovné príležitosti, či to malo v podstate nejaké účinky na miestny rozvoj, e, tam, kde v podstate e, bola, sa venovala táto pomoc. Pán Berman, máte slovo, nech sa páči. Chcel by som sa poďakovať a pánovi Diarovi za e, toto tento všeobecný prehľad, veľmi e, prehľadný, encyklopedický, a, takže je naozaj ťažké e, sa vám na niečo opýtať, pretože ste o všetkom vlastne hovorili. Takže my samozrejme veľmi dobre vieme, že je potrebné zvyšovať povedomie v našich krajinách, ale máme isté ťažkosti v nadväznosti na rozpočet a stále viac a viac sme povinní E, skutočne skladať účty. Skladať účty, pokiaľ ide o to, čo sa deje s peniazmi, akým spôsobom sa tie peniaze míňajú a veľmi veľa vecí samozrejme nejde správnym smerom, ako veľmi dobre viete, a nech dosahujeme také výsledky, aké by sme chceli dosiahnuť, pretože uh, tieto politiky rozvoja tie sú často frustrované a ovplyvňované uh, politickým vývojom a vlastne to znemožňuje dosahovať isté cieľy ciele. Ako v podstate um, vidno v severnej uh, Afrike, diktátori uh, v podstate uh, mali ďaleko väčší záujem o to, či bohatnú oni. A nemá to v podstate nič dokopy. To samozrejme neznamená, že by som chcel povedať, že rozvojová politika nefunguje. Jednoducho jej nebolo umožnené, aby fungovala. Chcem sa vás opýtať, že či si myslíte, že či skutočne bude potrebné mať špeciálnu stratégiu, špeciálny prístup k tým krehkým štátom, kde sa tá chudoba koncentruje a prirodzene, že sa koncentruje aj násilie. Takže chcem sa vás opýtať, že či si myslíte, že by bolo treba e, tvrdšie zameriavať vlastne takúto rozvoju pomoc po nadväznosti na najmenej rozvinuté krajiny? Či je skutočne potrebné lepšie skoncentrovať tieto naše snahy, pokiaľ ide o rozvoj? A či tieto naše snahy, pokiaľ ide o tie najmenej rozvinuté krajiny, či by to skutočne bol najlepší výber. UNICEF by asi povedal, že áno, pretože e, číselné údaje UNICEFu indikujú, že každý investované euro e, do um, najmenej rozvinutých krajinách vlastne bolo ďaleko, ďaleko efektívnejšie ako v stredne rozvinutých krajinách. Potom moja otázka znie celkom jasne v minulosti v nadväznosti na geopolitické záujmy, ktoré máme ako bohaté krajiny. Naše zameriavanie sa na ľudské práva a demokraciu a právny štát e, tie e, snahy boli v podstate veľmi, veľmi úbohé. Takže vy si nemyslíte, že tá e, sociálna časová bomba e, nie natoľko v Afrike, ako skôr na Blízkom východe, že či toto vlastne nebola veľká chyba, že sme sa nezameriavali práve na tieto veci, že či by sme vlastne tieto veci nemali skôr presadzovať. Mám samozrejme veľmi veľa ďalších otázok, ale myslím si, že zatiaľ to stačí. Pani Čení, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, Vítam vás za e, ministerstvo e, zahraničných vecí. Ja som bol veľmi potešený, že som sa mohol e, vlastne zúčastniť priebežného hodnotenia v OSN. Ja som bol veľmi, veľmi rád, že som tam išiel, hoci sa mi najprv naozaj veľmi nechcelo. E, pretože to bolo veľmi e, vybrujúce, bola tam naozaj jasná snaha istým spôsobom isté ciele dosahovať. A samozrejme, že my e, v Európe máme isté ťažkosti a o tom by som chcel povedať, pretože v mojej krajine v 19. storočí sme vlastne čelili hladu. A samozrejme, že celý táto oblasť rozvoja, minule som sa práve bavil v podstate s jednou pani a Eh, ho, hovorili sme o tom, že kam vlastne zamerať uh, tieto uh, snahy, akým smerom. Ale myslím si, že v prvom rade, budeme vlast, keď budeme vlastne ľuďom ho dávať stále len tie zlé správy a hovoriť im, aké je to hrozné, tak celá táto vec vlastne nebude fungovať, pretože tým sa to nezlepší. A ako chápete, poklesol počet detí, ktoré zomierajú na hlad e, z 26 tisíc na 22 tisíc. Aj to považujeme za istý úspech. Ale musíme samozrejme e, hovoriť o tých e, veciach, ktoré sú úspešné, čo sa stalo a čo sa nám podarilo a čo môžeme spraviť, pretože inak budeme v podstate zabiehať len do veľmi všeobecných vecí, pretože budeme hovoriť o rodovej rovnosti, o potravinovej bezpečnosti, o geografických programoch a tak ďalej. Ja by som chcel znovu v podstate nastoliť následovnú e, záležitosť, pretože pán Diva e, nám dnes rozoslal e, list nášho štátneho tajomníka, respektíve ministra školstva a zahraničných vecí. Tam v podstate sa hovorilo e, o tom, že komu v podstate poskytujeme um, pomoc. Uh, pomohli sme uh, v tom, aby nezomierali zbytočné deti, aby nezomierali ženy pri pôrobe, aby v podstate uh, deti chodili do školy. To sú špecifické ciele. My nepočúvame o špecifických cieľoch a ak nepočujeme špe, o špecifických cieľoch, tak potom v podstate je veľmi ťažké vlastne niekoho urobiť za niečo zodpovedným. Naozaj robíme vlastne to, čo sme si povedali, že robiť budeme. Ešte stále 22 tisíc detí denne zomiera. Takže chcem sa vás opýtať, pán zástupca generálneho tajomníka OSN. Akým spôsobom v podstate toto robíte? Pretože ja si naozaj myslím, že aj OSN, aj ostatné agentúry by mali mať stanovené veľmi špecifické ciele. Pán Kortres, nech sa páči. Ďakujem pekne. Som skutočne rád, že ste tu medzi nami a že môžeme nadviazať na informácie, ktoré ste nám sprostredkovali a že jednoducho v rámci tejto štvrtej konferencie budeme mať e, sprostredkované ďalšie pozitívne kroky. To, čo tu vy hovoríte, je úplne jasné, že tie najmenej rozvinuté krajiny sú práve tie, ktoré sú postihnuté najviac medzinárodnou finančnou krízou, a Najviac ich postihli narastajúce ceny potravín, čiže sú tu skutočne veľké problémy v tejto oblasti, v týchto oblastiach. Ale takisto si uvedomujeme, že táto kríza ako taká e, súvisia aj s úspornými opatreniami, pokiaľ ide o náš rozpočet. A takéto úsporné opatrenia sa týkajú aj rozvojovej pomoci, čiže máme menej finančných prostriedkov pre rozvojovú pomoc ako v minulosti. Máme skrátený rozpočet pre rozvojovú pomoc a to jednoducho ako keby nebolo v súlade s cieľmi vašej práce. To nie je ani v súlade s cieľom práce, ktorú sme si my predsazali v rámci tých cieľov, čiže aj na to musíme poukázať. Ale zároveň si uvedomujeme, že vy potrebujete našu podporu a my potrebujeme spoluprácu. Musíme spolupracovať na to, aby sme jednoducho zvýšili množstvo týchto finančných prostriedkov a zdrojov, ktoré máme na rozvojovú pomoc. Dúfame, Želáme vám všetko najlepšie pre túto štvrtú konferenciu. Mám tu istú otázku ako pani Kellerová. Mohli by ste nás informovať o tých skúsenostiach, pokiaľ ide o manažment tohto projektu. Kto sú tie, ktoré sú tie kľúčové oblasti, aby sme v rámci tejto štvrtej konferencie dostali ešte lepšie výsledky? Ďakujem. Pán Görens, máte slovo, nech sa páči. No. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som takisto chcel um, uvítať prítomnosť pána Diaru medzi nami. Ďakujem vám aj za to, že ste hovorili o parlamentnom fóre ktoré sa bude konať v predvečer konferencie. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa stretli poslanci našich krajín, ale aj poslanci z menej rozvinutých krajín. Priznávam, že e, vy ste vo vašich e, e, predpovediach pomerne optimistickí, pretože okrem tých banálnych vecí, ktoré sa budú prerokovať na tejto, na tejto konferencii, si myslím, že by sme si mali priznať niektoré skutočnosti. A sú to štyri pravdy. Eh, je potrebné, aby sme povedali týmto menej rozvinutým krajinám isté veci, ale aj oni musia povedať isté veci nám. Eh, my si musíme sami sebe priznať niektoré eh, veci a to, že neplníme záväzky, ktoré sme prijali. Napríklad záväzok 0,7%. Ani toto je skutočne škandál, pretože je potrebné E, zabezpečiť európsky konsenzus e, v oblasti rozvoja, ktorý bol v podstate prijatý v roku 2007, e, ale ktorý je momentálne revidovaný a je potrebné, aby sme veľmi jednoznačne uviedli, aká má byť táto suma, ktorá má byť investovaná v rámci boja proti klimatickým zmenám. Pokiaľ ide o záväzky prijaté v Parížskej a Dakarskej deklarácii, Tutsi, tu si musíme priznať, že absolútne nie je v súlade s našimi záväzkami. Ďalej musíme jasne pomenovať vzťahy medzi rozvinutými krajinami a e, takisto krajinami, ktoré sú menej rozvinuté a rozvíjajúcimi sa krajinami. E, tieto e, krajiny boli kedysi e, v tábore menej rozvinutých, ale dnes v, vo veľmi komplikovaných e, vzťahoch sú to práve tieto rozvíjajúce sa krajiny, ktoré predstavujú e, novú prekažku a e, takisto brzdia úsilie menej rozvinutých krajín, pretože práve tieto krajiny, ktoré patria do skupiny AKT krajín a e, sú to napríklad vývozcovia banánov a tak ďalej. A práve tieto rozvíjajúce sa krajiny s podporou e, Spojených štátov e, zrušili e, niektoré výhody, ktoré mali tieto e, menej rozvinuté krajiny. Toto musíme veľmi jasne pomenovať. Tí, ktorí boli prítomní v Hongkongu, nejak e, o reštrukturalizácii svetového obchodu mohli vidieť, že africké krajiny e, sú e, patria e, k týmto menej rozvinutým krajinám. A ďalej je tu aj inštitucionálna asymetria. Jedným z dôvodov, pre ktorý vás poskytujeme takú podporu, je, že máte istú slabosť vo vzťahu k iným medzinárodným štruktúram, predovšetkým k medzinárodnej k VTO pretože e, členské e, štáty nemožno prinútiť, aby si pred súdom riešili svoje obchodné spory. E, to, čo sa tu dosiahlo, má len relatívnu účinnosť a niekedy len akademický význam E, e, ľudia v krajinách, e, ktoré sú menej rozvinuté, potrebujú, aby sa odporúčania VTO stali záväznejšie v rámci nového e, systému governance, ktorý sa vytvára, je potrebné poukázať na to, že menej rozvinuté krajiny sa nezúčastňujú na dôležitých medzinárodných porách, e, napríklad Týka sa to e, G20, ktorá predstavuje okolo 80 e, svetového hru, e, produktu ale nie sú tam zastúpené krajiny, ktoré sú menej rozvinuté. Myslím si, že musíme veľmi konkrétnym a Eh, jasným spôsobom v nadchádzajúcej diskusii v Istambule všetky tieto veci pomenovať. Ja viem, že eh, niekedy sa eh, si rečníci dávajú pozor a keď E, ale pokiaľ by ste potrebovali niekoho, kto je ochotný hovoriť otvorenie, je nás tu viac, ktorí sú ochotní tak urobiť napríklad v rámci parlamentného fóra. Ale myslím si, že je dôležité, aby sme si to nehovorili len medzi sebou, ale aby tam boli aj tí, ktorým by mali byť tieto slova určené. E, my e, musíme preto vyvinúť všetko úsilie na to, aby sme zabezpečili multilateralizmus a aby sme mohli účinne podporiť prácu, ktorú vy vykonávate. A napokon je zo siedmých krajín, ktoré opustili túto skupinu menej rozvinutých krajín, kde patria Kapverské ostrovy. Tu som bol sám svetkom drámy, ktorú vyvolal tento odchod zo skupiny menej rozvinutých skupín, preto, eh, krajín, pretože sa tu vytvorila akási nová e, logika, ktorá je pre túto krajinu menej priaznivá, než e, tomu bolo dovtedy. Preto si myslím, že by sme mali rozmýšľať aj o tomto období transformácie a predísť tomu, aby nedochádzalo k takejto dráme, pretože na jednej strane je to e, dobrá správa, ale na druhej strane aj zlá správa. Je potrebné, aby e, to bolo pozitívne pre e, krajinu, ktoré sa to týka. Ďakujem, pán Deba. Ďakujem vám eh, za slovo, pani predsedajúca, a vám, eh, pán zástupca generálneho tajomníka, vám ďakujem veľmi pekne za túto veľmi konkrétnu prezentáciu patričných cieľov. Chcel by som hovoriť o troch rozličných veciach. V prvom rade ide o, inštitucionálnu otázku, ktorú musím naniesť a uh, na ňu vašu pozornosť, pretože môj priateľ pán Mišel hovoril o tom, že je istá uh, neochota v nadväznosti na vycestovanie na NDG, ale ja som v podstate práve naopak pred nejakým časom veľmi rád na toto stretnutie išiel, pretože na predchádzajúcich zasadnutia v podstate pokiaľ išlo o par, parlament, parlament bol naozaj inštitúciou, s ktorou sa zaobchádzalo absurdným, otrasným spôsobom. To bolo skutočne hrozné. My sme predsa rovnocenný partner v nadväznosti na komisiu a radu po eh, Lisabonskej zmluve a práve preto v podstate máme patričné e, právomoci. My sme rozpočtovým orgánom, my dávame v podstate peniaze, my zodpovedáme za peniaze, my musíme e, našim daňovým poplatníkom a vysvetľovať, že vlastne čo sa deje s týmito peniazmi. Niekedy samozrejme komisia dá vám peniaze a požiada OSN, aby tieto peniaze v podstate posunulo ďalej. Takže e, istým spôsobom sa stanete našimi služobníkmi, ak to mám povedať veľmi súrovo. Ale v konečnom dôsledku v podstate sa moji voliči opýtajú, čo som spravil s ich peniazmi. To znamená, že podávanie správ je základne dôležitá vec, stanovenie si cieľov to je základne dôležitá vec a dosahovanie tých cieľov je takisto základne dôležitou záležitosťou. A práve z toho dôvodu je mimoriadne dôležité, aby v podstate vôbec mohli tieto peniaze ďalej uh, tiecť, uh, aby sa mohli míňať. Pretože ak my v podstate nedáme takýto odpočet našim daňovým poplatníkom, pretože sú isté oblasti, ktoré naši daňoví poplatníci odmietajú uh, platiť. Takže to sú on inštitucionálne veci, o ktorých by som chcel hovoriť. To je prvá vec. Druhá vec, Pascal Lamier pred desiatimi rokmi a niektorí ďalší, ktorí sú ešte stále v tejto miestnosti, začali s touto iniciatívou všetko okrem zbraní. A toto e, naozaj veľmi tvrdo podporovala Európska únia. A potom sa to e, vlastne zmenilo na e, niečo, tam ide o slovnú hračku, čokoľvek okrem blbosti, takže Tie priority, ktoré ste brali do úvahy, respektíve budete brať do úvahy na vašej konferencii, e, budú samozrejme e, sa týkať aj pr- polnohospodárstva, pretože najmenej rozvinuté krajiny to je práve o polnohospodárstve. Nebudete hovoriť o počítačoch, respektíve vysokovyspelej technike. Budete hovoriť o polnohospodárstve. Takže otázka znie, čo sa dosiahlo práve touto e, stratégiou čokoľvek okrem zbraní. Skutočne sme ja by som chcel vidieť nejaké e, číselné údaje, nejaké ciele, ktoré boli stanovené a, a či boli dosiahnuté. A potom tretia vec – Veľmi smutným faktorom najmenej rozvinutých krajín je to, že my nehovoríme o chudobe, my hovoríme v podstate o, vytváraní bohatstva. Potrebujeme, aby boli bohatšia, aby, boli, aby sa im trošku lepšie darilo. A pritom vidíme, že sú tam najhoršie štruktúry, pokiaľ ide o registráciu patričnej spoločnosti, a pokiaľ ide o podnikové právo a tak ďalej. V niektorých z týchto najmenej rozvinutých krajín trvá dva roky, aby mohli založiť účet, respektíve dva mesiace e, na založenie e, spoločnosti potrebujú. Takže čo vlastne robíme v tejto oblasti vytvárania bohatstva? Veľmi pekne ďakujem a ako poslednej dávam e, slovo pani Tilkarus. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Pani predsednička, budem hovoriť po grécky. Takže asi budete uh, počúvať tlmočenie. Pán Dira, uh, e, Diara, ďakujem vám za uh, tieto veľmi zaujímavé slova. Prepačte mi moju nevedomosť, ale chcel by som vám položiť tri konkrétne otázky. Uh, tieto menej rozvinuté krajiny v posledných rokoch boli svetkami nejakého ozbrojeného konfliktu alebo občianskej vojny alebo vojny, z, do ktorej boli zapojené iné krajiny a nevenovali tieto krajiny veľkú časť svojho národného rozpočtu na nákup vojenského materiálu. A ďalšia otázka sa týka toho, či tam dochádza k úniku mozgov, k úniku kvalifikovaných pracovníkov, výskumníkov, skúsených a kvalifikovaných osôb, či nedochádza k takémuto exodu týchto osôb k úniku do Európy, Spojených štátov. Či sa budete venovať tejto otázke aj v Istambule a či v tomto smere zaujmete nejaké stanovisko? Ďakujem. Teraz má slovo pán Peter Craig McQuaid z Európskej komisie na 5 minút, lebo už meškáme. You, Ďakujem pekne, pani predsednička. Skutočne som rád, že sa môžem venovať tejto téme. Ja som na komisii zodpovedný za spoluprácu s OSN a pokiaľ ide, takisto aj pokiaľ ide o prípravu e, štvrtej konferencie v e, najmenej rozvinutých krajinách. Ak si uvedomíme tento prípravný proces tejto konferencie, tak by som chcel povedať, že treba súhlasiť s viacerými pripomienkami, ktoré tu boli uvedené zo strany rečníkov aj zo strany pána Diareho. Čiže poviem niečo o, prípravných, o prípravách, pokiaľ ide o túto konferenciu a niektoré sa konali v New Yorku. Nás, máme návrh e, dokumentu, ktorý, o ktorom sme hovorili, ktorý pripravujeme a takisto hovoríme aj stanovisku Európskej únie, pokiaľ ide pokiaľ ide túto konferenciu. Aj dnes na rade je stretnutie, pokiaľ je v pracovnej skupine, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, kde sa hovorí o tejto konferencii e, číslo 4 najmenej rozvinutých krajinách. 14. februára bolo, e, bol vydaný dokument komisie, kde sú jasne stanovené ciele komisie a očakávame, že do konca tohto mesiaca na rade bude prijaté stanovisko Európskej únie, pokiaľ ide o túto konferenciu ako takú aby som teda povedal, aké máme stanovisko vo všeobecnosti, podporujeme ciele, aby sme skutočne chceli, aby sa tieto krajiny z toho štatútu e, najmenej rozvinutých dostali trochu vyššie, ako to už povedali niektorí e, či, e, členovia tohto výboru, je to dosť ťažké dosiahnuť takú situáciu. Mali by sme mať mm, účinnejšie mechanizmy na to, aby sa umožnilo týmto krajinám jednoducho dostať z tejto situácie. Európska únia podporuje e, najmenej rozvinuté krajiny vo viacerých spôsoboch, vo viacerých aspektoch, pokiaľ ide o podporu, ide tu o pomoc, ide tu takisto obchodné opatrenia. Táto pomoc by mala pokračovať e, v snahe dosiahnuť tieto ciele e, smerom k 0,2 hrubého národného dôchodku a komisia takýto záväzok už opakovala viackrát. Toto je záver alebo stanovisko, ktoré sme predložili a ktorého by sme, ktoré by sme chceli dosiahnuť. V kontexte tejto spoločnej snahy a výzvy hlavná zodpovednosť, eh, hlavnú zodpovednosť majú predovšetkom vlády týchto krajín. Sme presvedčení o tom, že je veľmi dôležité na to, aby sme, sa, aby sme vychádzali zo skúseností týchto krajín, pokiaľ ide o ich postup. Sú tu niektoré krajiny, ktorým sa podarilo dosiahnuť zlepšenie úrovne. Sú tu skutočne detailné informácie, to je správy OSN ohľadne tých krajín, ktorým sa podarilo zaznamenať progres, pokiaľ ide o hospodársky rast aj eh, iné oblasti, čiže je to vždy príklad dobrého správania, nesúvisí to vždy čisto iba s nejakými výhodnými ekonomickými podmienkami. Mali by sme sa sústrediť na zlepšenie existujúcich mechanizmov a aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sme si v tejto oblasti stanovali, musíme mobilizovať finančné zdroje. Potrebujeme aj dodatočné, nielen tie, ktoré máme teraz. Myslíme si, že eh, rastúce ekonomiky musia zohrávajú určitú úlohu v kontexte celosvetového celosvetového priestoru a táto konferencia by mala byť zameraná na výsledky v rámci eh, ra, malo by to byť malo by to nadviazať na plenárne stretnutie z minulého roku zo septembra a sú tu určité oblasti, ktoré by mali byť eh, tematizované. To je predovšetkým zraniteľnosť týchto krajín, eh, tá ekonomického charakteru. Potom je dôležité, aby sme vytvorili dobré prostredie pre dlhodobý rozvoj týchto krajín a myslíme si takisto, že sa treba sústrediť aj na podporu rastu v krajinách LDC, čiže tých najmenej rozvinutých krajinách. A na základe týchto tém sme urobili viacero návrhov, ktoré si myslíme, že tieto členské štáty, členské štáty Európskej únie odsúhlasia a podporia. Máme tu aj dohody a návrhy a dúfam, že aj dodatočné návrhy zo strany členských krajín budú viesť k tomu, aby sa zlepšila situácia. Rada pre zahraničnú spoluprácu e, bude o tomto takisto hovoriť a čakáme na závery. Ďakujem. Teraz dávam slovo pánu, pánovi Sididiara na odpoveď. Dostávate 8 minút. like to react to uh, questions, uh, comments of Ms. Keller first. Rád by som reagoval na tieto pripomienky, ktoré tu odzneli zo strany pani Keller. Čo bude iné, čo funguje, čo nefunguje. Tie veci, uh, z ktorých sme sa poučili, sú tie, že sme videli síce istý pokrok, tak ako som spomínal, pokiaľ išlo o záväzky a plnenie týchto záväzkov zo strany rozvojových partnerov, e, zvýšenie, e, zlepšenie trhu, e, zlepšenie príspevkov, ktoré dostávajú ľudia od príslušníkov rodín, ktorí sú migrantmi v iných krajín, mobilizácia domácich zdrojov 22 hrubého domáceho produktu to predstavuje ešte stále samozrejme je veľmi veľa slabých stránok, ktoré je potrebné riešiť, pretože tá chudoba ešte stále pretrváva, ekonomický rast, ktorý e, v podstate e, predstavoval predtým v priemere 6 ten sa znížil a oblasti investícií e, nemajú štrukturálne prepojenie s, ostatným ostatnými odvetviami ekonomiky a tá dividenda sa nedostáva k väčšine populácie, ale len k istým elitám týchto krajín. A všetko toto je potrebné zmeniť. Musíme skutočne mať inkluzívny, eh, hospodársky, udržateľný rozvoj. Čo to znamená? Čo si to vlastne vyžaduje? To si vyžaduje eh, rozvoj štátu, štátu, ktorý má patričné kapacity, ktoré môžu zasahovať, okrem samotnej regulačnej úlohy, aby skutočne prevládala ehm, spravodlivosť, pokiaľ ide o tvorbu e, e, bohatstva, pokiaľ ide o e, vytváranie možností pre občanov, pretože zahraničné investície a jednoducho nie sú schopné vytvárať takúto spravodlivosť. To musí e, vlastne vytvárať samotný štát. Čo sme e, vlastne my e, sa dozvedeli z Bruselu? Brusel je skutočne veľmi komplexný, pretože pokiaľ ide o MDG, tieto ciele mileniového rozvoja, tam ide o istý, o istý boj, o lepšie školstvo pre deti, e, boj proti chudobe a tak ďalej. Ale tieto mileniové rozvojové ciele nešpecifikujú vlastne, e, akým spôsobom sa majú tieto zdroje vlastne mobilizovať. Pretože Brusel tvrdí, že e, udržateľný rozvoj je základom udržateľného ľudského rozvoja a to je vlastne naozaj ten krok dopredu, ktorý sme urobili pretože e, Samozrejme, že Brusel chcel pokrývať všetko, všetky tieto e, slabé, e, citlivé stránky boli pokrývané zo strany Bruselu, pretože tam išlo samozrejme aj o následovnú činnosť, pokiaľ išlo o patričné záväzky a ich plnenie, aj zo strany rozvojových partnerov, aj najmenej rozvinutých krajín. Takže potrebné je, aby sme Istanbule v podstate sa viac zamerali na veľmi špecifické ciele. Ja by som eh, dávala prednosť tomu, že čokoľvek, nech je to čokoľvek, čím sa budeme vlastne to zaoberať v tom, tejto deklarácii. Každopádne by sme mali sa na to zamerať aj v Istanbule a na to, čo je špecifické pre najmenej rozvinuté krajiny. A čo je pre ne špecifické? To je inštitucionálna eh, zraniteľnosť, nie, fakt, že ekonomika nie je transformovaná a majú častokrát veľmi veľké problémy v podstate, pokiaľ ide o základné eh, veci týkajúce sa zásobovania, napríklad výrobu energie a tak ďalej. Potrebné je naozaj eh, sa zamerať na veľmi špecifické ciele a potrebné je zamerať sa samozrejme na to, aby sa tieto ciele kontrolovali, že či sú plnené. A preto chcem samozrejme pokiaľ ide o vkladanie účtov. Samozrejme, že s vami súhlasím, pretože naozaj je potrebné, aby daňoví poplatníci vedeli, kam idú tieto peniaze, kam idú doláre a tak ďalej a aký to má dopad na zlepšenie ľudí. A práve preto máme nový akčný program, ktorý bude presadzovať veľmi silný mechanizmus a na tomto sa už dohodli aj e, darcovia, aj príjmatelia pomoci, že by tam mal byť veľmi silný e, monitorovací mechanizmus a mechanizmus, ktorý bude nadvezovať na takúto činnosť. To znamená, že na každoročnej báze sa bude skladať účty, pokiaľ ide o to, kto čo urobil a aký bol dopad v nadväznosti na takéto e, zásahy a na život obyvateľov, využívanie zdrojov diktátormi v Severnej Afrike. To už nechám na vás, ale môžem vás ubezpečiť o tom, že Severná Afrika, väčšina z tých krajín nie sú najmenej tými krajinami. Väčšinou máme štáty, ktoré sú e, v subsahárskej Afrike, ktoré sú tými najmenej rozvinutými. Máme častokrát problémy s riadením a vedením, s transparentnosťou a tak ďalej. zamerať zdroje na uh, najmenej rozvinuté krajiny, to je naozaj veľmi rozumná vec, pretože to sú krajiny, ktoré naozaj v podstate uh, uh, zaostávajú a nemajú šancu vlastne dosahovať tieto mileniové ciele. Tá, tento udržateľný e, rast musí byť veľmi dôležitým a musíme sa snažiť v podstate im v tomto pomáhať, my namiesto toho, aby sme im e, v dlhodobom horizonte ustavične len pomáhali. A samozrejme, že zahraničné, priame zahraničné investície sú veľmi dôležité, ale je potrebné vlastne vytvárať aj isté, uh, mo, istú motiváciu a prirodzene, že ľudské a prírodné zdroje sú mimoriadne dôležité. Uh, Pán Michel hovoril, že sa musíme zamerať na veľmi špecifické ciele a chcel by som pridať, že tieto ciele mileniového rozvoja sú jasné. Hovorí sa tam o percentách detí, ktoré majú chodiť do školy. Hovorí sa tam o rodovej rovnosti, o potravinovej bezpečnosti, o znížení chudoby, o znížení umrtnosti detí pri pôrodoch a malých detí a tak ďalej. To sú veľmi špecifické, um, špecifické ciele, ktoré sú tam stanovené. A čo ja od vás žiadam? Ja by som chcel, aby táto uh, výročná správa uh, ktorú vydáva OSN, vám dávala patričné informácie. Bohužiaľ nemám čas Eh, hovoriť eh, detailnejšie, takže týmto by som skončila. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za túto možnosť eh, sa na vás obrátiť a skutočne s vami počítame a s vašou prítomnosťou v Istanbule, pretože chcel by som vás vyzvať k tomu, aby ste naozaj preukázali um, najmenej rozvinutým krajinám, že ste skutočne spolahlivými partnermi aj napriek tým ťažkostiam, ktorými teraz prechádzate. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz sa dostávame k bodu 12. Eh, to je veľmi dôležitá otázka, ktorá sa týka eh, nášho veľmi dôležitého nástroja, ktorým je CDI, DCI. Eh, pretože máme veľmi málo času, hneď dávam slovo pánovi Mičelovi, aby predložili jeho pracovný e, dokument v rámci, e, teda v, e, vo viacročnom rámci. Pán Mitchell, ďakujem, pani predsednička. Nástroj pre spoluprácu DCE bude ešte fungovať do, rok, roku, do konca roku 2013, ale musíme sa už pozerať aj na to, čo príde po nám. Komisia navrhuje e, viacročný finančný rámec a jeho prijatie e, po roku 2013 a jeho prijatie ešte pred letnou prestávkou. E, tento nový nástroj bude prezentovaný ku koncu roka keď máme vyjasniť pozíciu parlamentu, je potrebné, aby sme už teraz nadviazali dialog s komisiou, aby sme sa zapájali do rokovaní s radou. Okrem poučenia, ktoré sme už získali, sa musíme pozrieť aj na doterajšiu funkciu DCI. Vzhľadom na našu e, skupinu pre demokratickú skup- e, kontrolu sme získali mnohé mnohé informácie o silných a slabých stránkach implementácie. Najprv silné stránky. DCI je špecifický nástroj rozvojovej spolupráce zameraný na e, odstraňovanie chudoby a MDG a poskytovanie e, komplexnej jednotnej základne pre spoluprácu medzi EÚ, Áziou a Latinskou Amerikou. E, všetky tieto tematické programy sa ukázali byť relevantné, ale par- parlament eh, prejavil isté obavy týkajúce sa tematickej priority azylu a migrácie. 100% eh, fundovania zemepisných programov a 90% financovania tematických programov väčšinou plnia eh, kritéria ODA. Toto je dôležitý benchmark, ktorý treba dodržiavať. Komisia to uznáva a navrhuje nový právny rámec pre e, inú spoluprácu, ako je ODA s rozvíjajúcimi sa krajinami. Benchmark vo výške 20... Viem, e, ten benchmark predstavuje dôležitú referenciu a je potrebné, aby sme prijali konkrétnu správu o tom, ako sa tieto ciele plnia aj v rozložení na ciele e, vzdelávania a zdravotníctva. A napríklad môžete postaviť školu, ale nie je tam potrebná pristupová cesta a podobne. Čiže my musíme všetky tieto ciele posudzovať komplexne. Z procesného hľadiska je uplatňovanie demokratickej kontroly prostriedkom na uľahčenie e, dialógu. E, hlavným problémom DCI nie je natoľko samotný na litera nariadenia, ale jeho interpretácia. E, parlamenty členských štátov sa snažia príjmať ďalšie nástroje na podporu hodnot EÚ, ale rozvojová spolupráca v má za cieľ chrániť záujmy e, marginalizovanej populácie e, E, programový dokument, ktorý nebol dostatočne zameraný na odstraňovanie choroby, tr- chudoby, trvalo udržateľný rozvoj MDG alebo nedostatočnú účasť zainteresovaných strán, predovšetkým národných parlamentov a občianskej spoločnosti. To je ďalší opakujúci sa problém. Čo z toho možno vyvodiť? Každý e, samostatný nástroj, ktorý je špecificky zameraný na konkrétne krajiny, ktorý musí byť podložený aj finančne. Rozpočet EÚ by mal výrazne prispieť k dosiahnutiu kolektívneho cieľa 0,7 hrubého národného príjmu do e, roku 2015. Čiže e, tento viacročný finančný rámec sa musí posilniť. Pokiaľ ide o obsah budúceho rozvojového nástroja, uvediem v krátkosti len niektoré kľúčové princípy. Tento nástroj musí jednoznačne e, uplatňovať článok článok 208 Lisabonskej zmluvy o odstraňovaní chudoby. Toto je potrebné zdôrazniť. Pokiaľ ide o geografické programy, tieto musia plniť kritéria ODA aj e, e, tematické programy ODA, ktoré musia ešte e, konkrétnejšie vymedziť tieto ciele ako súčasné DCI. E, zameranie sa na menej e, na, na mileniové rozvojové ciele e, sa takisto musia zohľadniť v ďalšom rozvojom nástroji. Viaceré benchmarky a konkrétne ciele, ktoré stanoví rada, by tu takisto mali byť zahrnuté. Ja tu citujem z listu generálnemu tajomníkovi, ale musíme uvieť, že tieto ciele musí musia byť e, stanovené e, od regiónu k regiónu. E, niektoré boli už dosiahnuté, niektoré neboli dosiahnuté a potrebujeme podrobnejšie informácie, aby sme vedeli, či sme splnili stanovené ciele. Je potrebné, aby celý proces bol flexibilnejší a aby sme sa mohli prispôsobiť náhlým zmenám a aby sme mohli modifikovať zmeny dotknutých krajín. A to je potrebné z hľadiska určenia toho, ako môže EÚ e prispieť k financovaniu týchto krajín. Teraz niekoľko slov o procedúrach. E, DCI e, a spôsob financovania má veľký účinok na obsah strategických dokumentov. Úloha IAS by mohla zasahovať do zahranično-politických záujmov. Preto e, služba pre vonkajšiu činnosť musí E, takisto e, byť konzultovaná parlament musí zohrávať silnejšiu úlohu, pokiaľ ide o uplatňovanie delegovaných aktov, tak ako to predpokladá Lisabonská zmluva. E, takto by parlament mohol účinne chrániť obsah rozvojovej politiky v prospech chudobných ľudí. Ďakujem, pani predsednička. Monsieur Berman, vous avez la parole. Eh, pán Berman, máte slovo, len stručne, pani predsednička. Myslím si, že to je veľmi dobrý dokument, ktorý sme tu dostali predložený a nemám žiadnu otázku, ktorá by bola kritická. Iba jedna otázka, ktorú by som sa predsa len chcel spýtať, ale neber to ako kritiku. Myslí si, že v rámci DCI, z financovania rozvojovej spolupráce, Európska únia využíva dostatočne uh, tú silu, ktorú má, silu, ktorú má v rámci tých 27 štátov a v rámci toho politického dopadu, ktorý máme v rámci tejto, tohto jedného nástroja, ktorý reprezentuje Európsku úniu. Mám pocit, že uh, tým, že tento nástroj reprezentuje týchto, týchto 27 štátov, tak by sme mali zosilniť skutočne náš hlas, pokiaľ ide o rozvojovú politiku, ako Európska únia, ako celok. A mali sme využívať našu politickú silu, ktorú máme, aby sme sa sústredili viac na demokraciu, ľudské práva, právny štát, aby sme sústredili pre všetkým na tie krehké štáty. A nekritizujem teraz tie tematické programy alebo ostatné veľby, ktoré tu boli spojené. Tie sú podľa mňa výborné a sú veľmi potrebné a bol by som proti tomu, aby sa nejak z nich zrušili. Budeme sa skôr bojovať o to, aby, boli, aby pokračovali ďalej. A mali by sme to zacieliť predovšetkým na tie výhody, ktoré máme v rámci tohto celku. Čo si o tom myslíš? La parole est maintenant à la Commission européenne. Ter- Ďakujem pani predsednička. ďakujem pánovi Mičelovi za túto správu. Myslím si, že skutočne je užitočné, aby sme už v tejto etape vyzvali e, na preskúmanie situácie a vyvodili ponaučenie z toho, čo sa udialo v minulosti. Myslím si, že všeobecne tu existuje istá konvergencia názorov na prvky, ktoré boli doteraz zaznamenané. Myslím si, že by bolo vhodné, keby sme lepšie využili túto správu a to spôsobom, ktorý je oveľa proaktívnejší, ak to tak smiem povedať. Ak smiem, chcel by som prejsť cez jednotlivé kapitoly správy. Pán Mitchell hovoril, že rozvojová politika e, nie je, nemá za cieľ slúžiť záujmom Európskej únie. Ja si myslím, že európsky konsenzus tejto veci je úplne jasný v tom e, smere, že rozvojová politika slúži na podporu hodnot Európskej únie na jednej strane a slúži aj tomu, aby sa vytvoril spravodlivejší svet, kde je menej konfliktov, menej nerovnosti, menej chudoby. A to takisto je v samotnom záujme Európskej únie, pretože chceme svet, ktorý by bol pokojný, kde by neboli veľké sociálno-ekonomické rozdiely, kde by neboli konflikty. Aj to je v záujme Európskej únie. E, možno, že by som mal spresniť toto vyjadrenie, pretože je tu riziko, že by sa mohla rozvojová politika vnímať ako politika humanitárnej pomoci, ktorá sa obmedzuje skôr na záchranu života v konkrétnom období. Ja si myslím, že rozvojová politika by sa mala začleniť do dlhodobého a strategického horizontu a aby Európska únia v týchto vo svojich eh, vonkajších vzťahoch eh, vnímala eh, túto politiku ako hlavný prvok alebo kľúčový prvok svojej stratégie vo vzťahu k rozvojom krajinám. A pokiaľ ide o lessons learned, myslím si, že je potrebné, aby sme posúdili, aké obmedzenia má samotná DCI. Myslím si, že to 100% vyčlenenie zdrojov keď to porovnávame s tým, čo bolo e, realizované a to, čo sa dosiahlo, tak si uvedomujeme, že je tu potreba istej flexibility. Tu mám napríklad na mysli to, že vďaka e, tomu to e, bolo možné e, financovať e, nástroj PIS pre Afriku, ktorý umožnil zasahovať v krízových situáciách a myslím si, že sú tu aj ďalšie prvky, napríklad keď sa pozrieme na food facility alebo na problém flex Mám pocit, že by sme sa mali snažiť o vytvorenie takého nástroja, ktorý by mohol našim partnerom e, zabezpečiť e, to, čo potrebujú, ale na druhej strane, aby zabezpečil potrebnú flexibilitu vo svete, ktorý sa neprestane vyvíja. Mám tu na mysli napríklad udalosti v oblasti stredozemia v poslednom čase, ale vidím, že musím skrátiť tento e, svoj E, toto svoje vystúpenie. E, takže záverom. E, komisia už pred výborom hovorila o tejto problematike aj o jej pripravenosti spolupracovať s pánom Mitchellom a je potrebné, aby naozaj táto správa bola užitočná pre vypracovanie budúceho nástroja v tejto oblasti. Pán Deva požiadal o slovo, ale veľmi stručne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak môžem, pán Mitchell, tento list, ktorý ste spomínali, tu je jasne napísané ohľadne. V tomto liste je jasne napísané, kde sa hovorí, že tieto výsledky E, sú zabezpečené nielen pre britských obyvateľov, ale sú aj pre ľudí. <clears throat> Ide tu o to, aby sme mali lepší, bezpečnejší a prosperujúcejší svet, aby sa aj naša krajina uchránila pred organizovaným zločinom a nestabilitou. A preto toto historické rozhodnutie o navýšenie rozpočtu pre rozvojovú pomoc je nielen morálne oprávnené, mohli Čiže to, čo chcem povedať, je presne to, čo povedala aj komisia. Nerobíme tu nejakú rozvojovú pomoc, pretože by sme boli morálne zaviazaní robiť niečo takéto. Robíme to práve preto, aby sme udržali Európsku úniu bezpečnejšou. Ďakujem pekne, pani Deva. Teraz dostane slovo pán Mitchell na to, aby uzavrel. Myslím si, že pán Deva sa venoval práve tomu inému pánovi Mitchellovi, pretože to bol ten list, nechcem, aby sa to zamieňalo. A chcel by som povedať pár vecí, pani predsednička, predovšetkým pokiaľ ide o to, čo e, tu bolo čo tu zaznelo z komisie. Ak si to zoberieme z komplexnejšieho hľadiska, pokiaľ ide o Európsku úniu, že sme skutočne tým najväčším darcom. Áno, treba povedať, že sú tu určité krajiny, členské krajiny, ktoré sa sústredia skôr na svoje vlastné ciele ako na rozvojové ciele. To je tiež jedna, jeden z týchto elementov. A tým sa vlastne dostávam k tomu, aby som povedal, že a to sa týka skutočne tejto témy, je tu potreba na určitú väčšiu zosúladenosť, pokiaľ ide rozvoj pomoc. Myslím si, že komisia samotná povedala, že práve táto väčšia koherencia by mala viesť k tomu, aby sme až o 6 miliard ročne investovali viac a toto bude takto pokračovať stále. Možno, pani predsednička, konečne už je na čase, aby sme sa dostali k, k takej situácii, že by sme mali e, spoločné stretnutie aj na rade s 27 ministrami a komisiou, aby sme skutočne hovorili o tejto téme koherentnosť. Ako sa nám podarí dosiahnuť týchto 6 miliard? Nerobíme to každý mesiac, nerobíme to každý, každého pol roka, ale ak toto je skutočne cieľ, tak požiadajme radu o to, aby nám umožnila takéto stretnutie. A prečo by sme sa s nimi nemohli jednoducho stretnúť a nemohli porozprávať o tom, aby sme pracovali lepšie, koordinovanejšie? Myslím si, že to je dôležité. Merci beaucoup. C'est un autre. Ďakujem e, veľmi pekne. Teraz e, prechádzame k bodu 13. Je to návrh odporúčania Rade týkajúceho sa 66. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Naša ehm, podpredsednička pani Michelle Strifler je spravodajkyňou. Hneď jej odozdávam slovo. Ďakujem. Vážení kolegovia, pani predsednička, rovnako ako v minulých rokoch náš výbor bol požiadaný o stanovisko ehm, výboru AF, pokiaľ ide o 66. zasadnutie valného zhromaždenia OSN. E, riešili sme tieto otázky. Miliniové rozvojové ciele, účinnosť e, pomoci a chcela by som poukázať aj na niektoré návrhy týkajúce sa humanitárnej pomoci, o ktorých by sa takisto malo hovoriť na ďalšom valnom zhromaždení OSN. Pokiaľ ide o e, mileniové rozvojové ciele, e, tu by som chcela zdôrazniť správu e, a príspevok OSN v tomto procese. A to hlavne pokiaľ ide o štyri ciele. Najprv podpora záväzkov prijatých prijatých na e, svetovej úrovni, prijatie nových rozvojových cieľov a hodnotenie e, zapojenia medzinárodnej, e, medzinárodného spoločenstva do odstraňovania choroby a ďalej e, E, úplné odstránenie chudoby vo svete, čo, mal, čo by mala byť ďalšia etapa. Ďalej, e, dobre riadenie a správa, boj proti e, korupcii a daňovým únikom. Ďalej, vytvorenie inovatívnych mechanizmov a stanovenie cieľov spojených s klimatickými cieľmi. Menej rozvinuté krajiny budú pre predmetom uvádzanej istambulskej konferencie. Naše stanovisko tam bude takisto prezentované. E, priorita by sa mala pripísať e, tým cieľom, ktoré budú stanovené na istambulskej konferencii, ale musí tam figurovať určite potravinová bezpečnosť, budovanie kapacít, prístup menej rozvinutých krajín k technológiám a ľudský a sociálny rozvoj. Chcela by som takisto pripomenúť e, to, že v záveroch z Istanbulu bude potrebné zdôrazniť účinnosť e, mechanizmov e, plnenia budúcich akčných programov OSN v ďalšom e, desaťročí. Pokiaľ ide o účinnosť pomoci, tu treba preskúmať, ako transformovať program účinnosti e, pomoci na program účinnosti rozvoja. Tu musíme uplatňovať dakarský program a zapojiť občiansku spoločnosť a orgány miestnej samozprávy. E, ďalšiu kľúčovú e, oblasť predstavuje právo na rozvoj. My e, teraz si pripomíname 25. výročie prijatia vyhlásenia OSN o práve na rozvoj. V rámci Rady pre ľudské práva sa vytvorila pracovná skupina pre uplatňovanie tohto e, práva. E, od článok 1, odsek 1 e, uvedeného vyhlásenia, vyhlásenia hovorí o tom, že právo na rozvoj majú všetky osoby a všetky osoby majú právo na sociálny, ekonomický a kultúrny rozvoj, tak aby mohli ťažiť z tohto rozvoja je treba konsolidovať závery pracovnej skupiny, ktorá bola vytvorená v roku 2004 s cieľom um, uplatňovať uh, všetky opatrenia súvisiace s rozvojovou politikou, s periodickou revíziou tohto procesu a uplatňovania ľudských práv a záverov uh, OSN. Ďakujem. Pán z Rastra. <clears throat> Eh, eh, Veľmi pekne ďakujem eh, pani spravodajkyni, pani Strifler za prácu, ktorú odviedla, pretože to bola skutočne vynikajúca správa. Naozaj súhlasím s mnohými tými bodmi, ktoré ste naniesli a samozrejme, že je e, to vlastne záväzok, pokiaľ ide o dosahovanie MDG, pretože naozaj je potrebné v podstate e, trvať na pomoci, na efektívnosti pomoci a počiarkovať právo na rozvoj. To sú tie body, ktoré e, naozaj podporujeme, pokiaľ ide o vašu správu. A pokiaľ ide o dobré riadenie a vedenie, ten tzv. dobrú governance, boj proti korupcii, boj proti vyhýbaniu sa plateniu daní a tak ďalej Musíme samozrejme hovoriť a podporovať demokratizáciu a to, aby sme sa vyhýbali zbytočným konfliktom. Samozrejme, že pokiaľ ide o útoky na finančné transakcie, pravdepodobne to bude veľmi zaujímavé Eh, predsedovať tento bod a samozrejme, že aj tá priorita v nadväznosti na najmenej rozvinuté krajiny je dôležitá. My sme sa dosť dohodli na tom, že táto priorita aby nemala na toto zabúda, na ňu by sa nemalo zabúdať a práve preto je dôležité, aby bola v tejto správe. Nemali by sme zabudnúť ani na ten fakt, že krajiny so stredne vysokým príjmom majú e, veľmi veľkú časť e, populácie, ktorá stále ešte žije v podstate vo veľmi veľkej chudobe. A to je veľmi dôležité. A práve tak už končím. E, veľmi je dôležité odstraňovať nespravodlivosť, nerovnosť a mali by sme takisto viac pozornosti venovať situácii žien, pretože veľká väčšina tých žien, ktoré tých ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe, sú práve ženy. A ženy by mali zohrávať vlastne kľúčovú úlohu práve v rozvoji. Takže toľko, pokiaľ ide o koherentnosť a túto rozvojovú politiku. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz komisia, znovu pán Peter Craig McQuaid. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o e, prípravu e, v nadväznosti na 66. generálne zhromaždenie OSN, my samozrejme pripravujeme naše stanoviska. My sa budeme zúčastňovať e, takéhoto stretnutia 15. marca. E, v súčasnosti je veľmi dôležité zameriavať sa na MDG a na najmenej rozvinuté krajiny, pokiaľ ide o tie body, ktoré sa tu spomínali v tejto správe, pokiaľ išlo o e, výbor pre zahraničné vzťahy, ktorý viedla pani Trüffler. Myslím si, že takisto je dôležité patričným spôsobom e, pristupovať k rozvoju. E, skôr v podstate namiesto teoretického e, rozvoja by sme mali presadzovať presadzovanie práv. Práva sú mimoriadne dôležité a toto bolo aj v záveroch vyhlásenia, ktoré prijali najmenej rozvinuté krajiny minulý rok. A takisto podporujeme budúce využívanie, respektíve lepšie využívanie finančných mechanizmov, ktoré by mali prispievať k financovaniu takéhoto rozvoja. Pokiaľ ide o pomoc, o ktorej hovoril pán Kortec, celkom určite by sme súhlasili s tým, že je veľmi dôležité, aby sme sa vlastne zameriali e, v tomto kontexte na MDG a e, LDC, čiže najmenej rozvinuté krajiny. Veľmi dôležitá je e, samozrejme úloha žien. To je dôležité v rozvojovej politike a pokiaľ ide o valné zhromaždenie, samozrejme, že sa budeme, budeme hlavne sledovať tie MDG a LCDC, ktoré vyplynú z konferencie v Istanbule. E, pani Stifler, máte slovo na záver. Je suis bête. <laughs> À force de vouloir faire très vite, on ne sait plus. Uh, E, samozrejme, zoberiem do úvahy to, čo povedal pán Cortés, najmä pokiaľ ide o presnejšie e, uvedenie inovačných e, mechanizmov úlohy žien a k tomu nemám nič, čo dodať. Myslím si, že všetci súhlasíme, pokiaľ ide o obsah dokumentu. Ďakujem. Toto je, toto je, e, teraz dávam slovo pani Stifler, ktorá uvedie posledný e, bod programu. Okay. ktorá aj povedie zvyšok tejto schôdze. Uh, Prechádzame k bodu 14, nový protokol, ktorý ustanovuje možnosti rybolovu a finančný príspevok um, Európskej únie uh, v rámci dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi EÚ a Sejšelskou republikou. To je predposledný bod a ja som sama spravodajkyňou a preto si odovzdávam slovo. Pokúsim sa hovoriť stručne. E, vážení kolegovia, vzhľadom na partnerskú dohodu sa zmluvné strany zavezujú, že budú postupovať nediskriminačným spôsobom medzi jednotlivými flotilami a že e, v Sešovskej republike sa e, uskutoční potrebná e, reforma. E, pokiaľ ide o úlovok, ktorý môžu v sešovských vodách uloviť ročne 52 miliónov tón, tak je stanovená aj cena. E, pokiaľ ide o e, celkovú výšku, ktorá e, presiahne tento počet, môže vyvolať isté ťažkosti. Pri delenie prostriedkov je veľmi citlivým bodom, pretože jej ich spravovanie patrí pod výlučnú právomoc e, orgánov Sešelu, ktoré môžu rozhodnúť o ich použití. Preto sa dá ťažko zistiť, kto sú skutoční príjimatelia týchto finančných prostriedkov. E, bude teda potrebné, aby dohody o partnerstve v odvetvi rybolovu nemali byť len právnym prostriedkom, ale musia umožniť podporu udržateľného využívania morských zdrojov. Finančný príspevok európskych daňových poplatníkov sa musí pridelovať na ciele rozvoja, prospech rybárskych komunít s cieľom zlepšiť ich životné podmienky, zabezpečiť programy odbornej prípravy. Preto sa výbor domnieva, že sa musia zohľadiť tieto otázky, zvýšiť transparentnosť postupov určovania celkových úlovkov, v súvislosti s bezúhodnosťou v rámci mechanizmov z hľadiska problému korupcie by nemali existovať žiadne pochybnosti. Mala by sa posilniť zodpovednosť miestnej samozprávy, ktorá by mala zabezpečiť zlepšenie životných podmienok rybárov. Musia sa dodržiavať minimálne normy a podmienky dohodnuté na regionálnej úrovni. Európskej únii by sa mali predkladať pravidelné správy o vykonávaní dohody. Ďakujem. Madame Keller a demandé la... Pani Keller požiadala o slovo. Veľmi stručne chcela som sa pýtať, či by sme mali trvať aj v tomto prípade, v tomto konkrétnom prípade mali by sme tu byť stanovené limity pre tento región, pretože tie druhy, ktoré sa tam lovia, tak to sú migračné druhy a tie sa jednoducho pohybujú a preto by jednoducho nemal byť tam stanovený iba stanovený limit pre Seychelské ostrovy, možno, že tu nejaká extra extra poplatok. Mali by sme tu takýto mm, strop mať, ktorý by sa týkal celého regiónu. A otázka pre komisiu je, čo vlastne komisia robí na to, aby sa zredukoval dopad zvyšeného využívania tejto metódy, ktorá sa kde sa vlastne týmto spôsobom chytí viac, vyloví viac rýb. Čo sa robí na zníženie dopadu, negatívneho dopadu takéto metódy lovu? Odovzdám slovo komisii, pán Aleksandro, ale prosím, buďte veľmi stručný, lebo tlmočníci odchádzajú o 5 minút. No, 3 minúty máte. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička, pani spravodajkeňa. Ak E, sa mi podarí za 3 minúty všetko uzavrieť, to by bol úplný zázrak. So zájmov som si vypočul e, stručnú informáciu o vašej správe, zdá sa mi e, celkom zaujímavá a v niektorých bodoch s ňou súhlasím, ale ak chcem byť objektívny, musím využiť túto príležitosť na to, aby som sa zameral na niektoré konkrétne body. Ak mám odpovedať na otázku eh, váženého poslanca, eh, súhlasíme s tým, že je potrebné pokúsiť sa vyhnúť eh, využívaniu takýchto praktík, ktoré môžu niektoré strany považovať za deštruktívne. E, to sú tie tzv. FAD, Fishery Aggregated Devices. My pracujeme v regionálnom rámci, e, e, pokiaľ ide o využívanie Indického oceána a všetko, oceánu a všetko, čo sa príjma na regionálnej úrovni, sa odráža aj v, vo výlučných ekonomických zónach krajín, s ktorými sme uzavreli dohodu. To, to toto je od odpoveď týkajúca sa regionálneho aspektu. A pokiaľ ide o stanovenie maximálneho stropu na národnej úrovni, tu musím pripomenúť, že tu ide nie o regionálnu, ale bilaterálnu dohodu, ale treba pritom prihliadať aj na regionálny rozvoj, e, ktorý takisto e, sleduje Komisia pre využívanie Indického oceánu. E, aj, patrí sem aj e, Sešelská e, republika a týka sa to aj zachovania zásoby rýb. Tu musí existovať súlad medzi tým, čo sa deje na regionálnej úrovni a na bilaterálnej úrovni. Pripomínam aj to, že Sešely sú jednou z najaktívnejších zmluvných strán, aj z najdynamickejších zmluvných strán, pokiaľ ide o ochranu zdrojov v, v vnútri eh, zóny ktorú sleduje regionálna komisia e, poverená ochranou zdrojov. A e, teraz by som chcel využiť e, zvyšné dve minúty na to, aby som spresnil niektoré body, ktoré boli predmetom vášho vystúpenia a mám pocit, že je potrebné, aby som na ne poukázal. Neviem, či to môžem urobiť teraz. Áno, ale máte na to len minútu. Pokúsim sa hovoriť stručne. Tento Nový protokol bol dojednaný v roku 2010 a už v roku 2010, čiže e, ešte pred e, reformou o e, vonkajšej dimenzii sme hovorili o potrebne zlepšiť niektoré kľúčové ustanovenia protokolu. Zdôrazňujem predovšetkým skutočnosť, že v, vo finančnom pro, e, príspevku sa e, vyskytujú dve časti. Prvá sa týka prístupu kde všetko závisí od vôle e, tretich krajín. Ale tá druhá časť, tá závisí od programovania e, a e, činnosti zmiešanej komisie, ktorá je predmetom pravidelného monitorovania, tak aby sa dosiahli stanovené ciele. A práve v tejto oblasti E, e, e, je potrebné zabezpečiť reálny dosah na úrovni domorodého rybolovu potrebného pre obživu e, miestnej populácie. E, ďalej považujem za dôležité hovoriť o e, protokole na ochranu ľudských právach. Toto je nová vec, ktorú sme zaviedli v roku 2010 a všetky protokoly prijaté od roku 2010 musia mať takúto klauzulu o pozastavení v prípade porušovania ľudských práv. To znamená, znamená, že pokiaľ k tomu dôjde, my pozastavíme e, platby. A ďalšia vec, ktorá je pre vás dôležitá, je, že pokiaľ ide o e, tieto e, ciele, v prípade ich nesplnenia komisia má právo e, pozastaviť vyplácanie e, príspevku e, na E, rozvoj tohto e, odvetvia. E, pokúsil som sa hovoriť stručne, dúfam, že som prispel k vašej diskusii. Ďakujem veľmi pekne za tieto spresnenia. Už nedávam slovo nikomu, je potrebné, aby sme konali veľmi rýchlo. Skôr než ukončím, upozorňujem, že 4. marca na poludnie je posledný termín na podávanie pozmeňujúcich návrhov a hlasovať sa bude 22. marca. A posledným bodom je demokratická kontrola programovania v rámci legislatívy týkajúcej sa rozvoja. Pán Görens ehm, sa ehm, podujal, že e, nahradí pána Tyroliena, ktorý nemohol dnes vystúpiť, takže slovo dám vám pánovi Gorenzovi. Ďakujem. E, dúfam, že sa mi podarí presne interpretovať slova pána Tyroliena a e, môžem povedať, že všetci viac menej súhlasíme s výsledkami pracovnej skupiny D. To, čo nám tu bolo odporúčené, pokiaľ ide o strategický dokument pre rok 2012 a 2013, aby sme ho nezamietli a ale naša pracovná skupina by chcela, aby komisia bola informovaná o týchto skutočnostiach, pokiaľ ide o naše odporúčania, aby to bolo za, zohľadnené aj pokiaľ ide o tento tematický program. Naša pracovná skupina vypracovala z tohoto strategického dokumentu 6 odporúčení. Dve z nich sú pre mňa veľmi dôležité. Predovšetkým musíme zdôrazniť, že po troch rokoch musíme konštatovať, že by sme potrebovali špecifickejší postup, viac diferenciácie a to predovšetkým pokiaľ ide o neštátnych aktérov a lokálnych, čiže miestnych. Takisto sme si uvedomili, že pokiaľ ide o miestne úrady, tieto majú iné podmienky ako neštátne organizácie. A túto, toto špecifikum musíme jednoducho zohľadniť. Mali sme takisto aj štruktúrovaný dialog a tu sme zistili, že pokiaľ ide o hospodárenie v rámci týchto programov, to by mohlo viesť k určitým problémom, pokiaľ ide o miestne orgány a mimovládnych organizácií, ale ide o to, aby tu nevznikla nejaká konkurencia, Komisia sa nad tým musí zamyslieť, akým spôsobom by sa to dalo vyriešiť a do istej miery to už aj spravili. A keď budeme mať už k dispozícii nový nástroj, tak budeme potrebovať e, nové postupy. A to posledné odporúčanie, ktoré som chcela ešte sprostredkovať a tým pádom už budete mať odo mňa pokoj, ak to tak môžem povedať, to je takisto žiadosť na miestnych aktérov podľa článku 17 v rámci DCI, tak ako to tam je ustanovené, je to zatiaľ pre nás neuspokojivé. Komisia v rámci štruktúrovaného rozhovoru to do istej miery vylepšila. Ja som sám toho svetkom, pretože ja sa na týchto stretnutiach zúčastňujem, ale tento proces mm, zasa na makro zemepisnej úrovni jednoducho neviedol ešte k tomu, aby krajiny, ktoré môžu podporovať, mali záujem pre takéto tematické oblasti alebo tematické programy, aby jednoducho e, urobili niečo v tomto ohľade v sensibilizácii miestnych aktérov. Iba ich účasťou môžu takéto programy skutočne fungovať a byť úspešné. Prirodzene je tu málo ľudských zdrojov, niektoré delegácie takéto programy vôbec nemôžu ani vykonávať, ale je veľmi dôležité, aby sme sa postarali napríklad o to, že by sme v každej jednotke mali jedného konkrétneho takého styčného dôstojníka, ktorý by vlastne reprezentoval túto skupinu. Čiže komisia by mala kontrolovať určité progresy v tejto oblasti a to sú vlastne výsledky práce pána Tyrojana. Bohužiaľ dnes tu nemohol s nami byť, ale ku komisii bol skutočne veľmi zhovievavý, aspoň podľa mňa. Ďakujem pekne. Predovšetkým Ďakujem početnému množstvu tých, ktorí nás počúvali, že ste skutočne počúvali naše pripomienky, naše návrhy. Ďakujem pekne, pán Gerenc, hovorí pani predsednička. Komisia chce niečo povedať, pani Wilman de Gros? Už vám ani nepoviem, koľko málo času dostanete. No, ja by som povedala iba toľko, že tieto dokumenty ešte dostaneme sprostredkované, potom by sme sa o nich mohli zhovárať. Myslím si, že o pár dní to už bude k dispozícii aj nám. Musíme jednoducho pracovať na implementácii tejto, tohto procesu, musíme to do istej miery zlepšiť a tým pádom to môžeme aj ukončiť. Iste sa ešte stretneme pri ďalších rozhovoroch. Poriadko hovorí pani predsednička, čiže môžeme vychádzať z toho, že tieto závery boli prijaté. Hmm, to pravdepodobne ešte v rámci rozhovoru s pánom Tyrolianom zistíme. Dobre, hovorí pani predsednička. Týmto vlastne môžem tento bod e, prehlásiť za uzatvorený. E, Máme tu ešte celkom malý bod na konci úplne. Pani Keller, nech sa páči, máte slovo. Ide to tematický program Migrácia a azyl. Ďakujem tlmočníkom už vopred, že nás ešte podporujú. Áno, s týmto tematickým programom sme sa zaoberali a to, čo povedal, je, že by sme nemali kritizovať tieto tematické programy, mali sme skutočne veľmi intenzívnu výmenu názorov Mali sme tu viacero názorov aj z komisie, bolo tu viacero otázok a odpovedí. Takto sme sa vlastne snažili dohodnúť a výsledok je taký, že tak ako to povedal aj pán Mičo, tento program je skutočne zacielený, zameraný na zámery Európskej únie, nielen pokiaľ ide o hodnotu Európskej únie, ale predovšetkým pokiaľ ide o to, že toto sústredí hlavne na migračné prúdy smerom do Európskej únie a nie tak veľmi na migračné prúdy z juhu na juh. Ako pán Mitchell už uviedol, taká prediktabilnosť je dosť ťažká predvídať, ako bude situácia vyzerať a myslím si, že vieme dobre, že sa to môže vyvinúť aj tak, aj tak. A potom pokiaľ ide o chudobu, kde hovoríme o vzdelávaní jednotiek a v boji proti falzifikovaniu dokumentov, tak to je takisto určitý, a určitý postup, ktorý je len nepriamy, že s tým sa dostávame k tým problémom, ktoré tu boli spomenuté pánom Mičelom. A pokiaľ ide o ten problém, že plánovanie rozpočtu je veľmi nejasné, jediná špecifikácia ohľadne toho, koľko peňazí bude investovaných do diplomatických priorít. Vieme, že pre každú prioritu budeme mať od 10 do 30 peňazí, peňazí, ktoré sú vyčlenené na túto oblasť, čiže je skutočne veľmi vágný názor a DCI naznačuje, že by sme potrebovali konkrétne, konkrétne indikácie ohľadne týchto percentuálnych vyjadrení. Neviem, prečo sa to nedá dosiahnuť. A potom tu ešte máme aj situáciu ohľadne toho, že máme veľmi obmedzený rozpočet ako taký a projekty, ktoré boli plánované, sú veľmi veľké, čiže máme veľa priorit, máme veľa bodov, ktoré sú veľmi dôležité a vôbec nie je ešte jasné, ako tieto priority budú vlastne prioritizované a akým spôsobom budú pričlenené aj peniaze a finančné prostriedky. Na záver by som povedala, že sme dostali určité odpovede, pokiaľ ide o finančnú indikáciu. Máme tu tých 10 až 30 ako som už povedala, je to vágne, ale je to veľmi ťažké na to, aby sme vôbec takúto prediktibilitu ustanovili. Momentálne to vôbec nie je možné, čiže ako spravodajkyňa by som odporúčala, aby sme neboli proti tomuto programu aspoň zatiaľ, ale aby sme sa sústredili na problémy, ktoré sú v tejto správe pána Mičela naznačené, keď budeme ešte hovoriť o multifinančnom rámci, ako by vlastne DCI mala vyzerať v budúcnosti, aby sme na toto brali ohľad, pretože to je skutočne súvisí s problémami a s ťažkosťami nielen tohto tematického programu, ale aj ostatnými. Musíme sa s tým vysporiadať, pretože inak nebudeme môcť dostať tým demokratickým cieľom kontroly, ktoré tu boli spomenuté. Ďakujem. Pán Pennington, ak chcete nejaké poznámky, máte pár sekúnd. Ďakujem pekne, pani predsednička, len som chcel povedať, že skutočne tá debata bola veľmi intenzívna a sme vďační za tie informácie, ktoré máme od pani Kellerovej širšie informácie, ktoré sme dali k dispozícii, dúfam, že boli prospešné, ale uvedomujeme si obavy, ktoré parlament má. Pre mňa to bola skutočne zaujímavá, zaujímavý proces ohľadne toho, ako interpretujete tých 5 priorít v rámci tematickej línie tohto druhý. Predovšetkým, ak väčšina tých finančných prostriedkov e, sú tak obmedzené, ako sú si to priority, nie sú vždy veľmi jasné, musíme sa vysporiadať s 20 prioritami naraz ale musíme jednoducho prideliť každej týchto priorit rovnakú dôležitosť a dúfame, že keď sa program ukončí, že to budeme môcť aj jasne preukázať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Kele, chceli ste ešte niečo povedať? Koncom marca budeme mať uznesenie, kde ešte raz chceme písomnou formou poukázať na tie problémy, ktoré, ktorými sa musíme vysporiadať. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička závery teda príjmeme, odsúhlasíme na ďalšom stretnutí. V bode rôzne nemáme žiadne otázky. 22. marca sa stretneme v Bruseli od 15. do 18.30 a týmto končím dnešné zasadnutie. Ďakujem vám všetkým za účasť a ďakujem aj tomočníkom.